ovplyvniť práva každého z nás. Ak definícia na druhej strane bude príliš úzko vymedzená, tak to môže viesť eh, k situácii, kde eh, to nebude správne, právne teda upravené. Ako to očakávajú eh, vlastníci duševných práv, teda autorských práv. Čiže toto sú kľúčové prvky návrhu, ktorý budeme rozpracovať tento rok. Ešte by som chcel doplniť jednu vec k tým viacerým témam, ktoré ste vyspomenuli a je to záležitosť, ktorá bude mať vplyv na každý dokument, ktorý budete vy rozpracovávať. A je to vec, ktorá bude veľmi dôležitá pre Európsky parlament ako taký. Tým mám na mysli nevyhnutnosť a potrebu dodatočného doštíhlenia a zefektívnenia dopadových štúdí alebo teda hodnotení vplyvu. Už v súčasnosti e, využívame tento nástroj e, v Európskej únii, avšak v súčasnej forme E, nesplňa e, ten účel, ktorý mal mať pôvodne, ako viete. Naša politická skupina, e, skupina ľudovcov, je za nezávislý orgán, ktorý bude vykonávať takéto hodnotenie vplyvu, tak aby došlo k zlepšeniu kvality a aby takisto došlo k zlepšovaniu uplatňovania práva. Z tohto pohľadu máte nejaké znalosti o ďalších plánoch Európskej komisie a kedy môžeme očakávať nejaký návrh zo strany Európskej komisie v tejto súvislosti? Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Vistrem. Thank you very much. ďakujem pekne. vážený pán komisár Barnier, vítajte srdečne na výbore pre právne záležitosti. dúfam, že to nie je posledná vaša návšteva tejto dobe, pretože je tu celá škála záležitostí, ktoré je nevyhnutné riešiť v rámci tohto portfólia problémov, takže dúfame, že čo skoro o vás uvidíme. Ako jedna z predstaviteľek skupiny, ktorá sa zaoberala e, právami autorskými, tak som mala možnosť stretnúť sa s viacerými zainteresovanými stranami, s predstaviteľmi e, spisovateľov a inými, odkedy som e, minulý rok nastúpila do svojej funkcie. Mnohí, viacerí z nich e, mi hovoria to isté a opakujú mi to. E, v súčasnej EÚ stále nie je možné vytvoriť online hudobný portál, ktorý bude poskytovať obsah všetkým 27 členským štátom, ako už spomínala kolegyňa. Spoločnosti, s ktorými sa rozprávam, tak tie chcú poskytovať takéto služby a sú presvedčení, že nájdu klientskú bázu, ktorá bude ochotná platiť. Problém, ktorý opäť zasa znova zdôrazňujú, sú tie transakčné náklady, ktoré sa týkajú vyrokovania práv s túctami organizácií krajina po krajine, v každej členskej krajine. E, keby sme zaplatili za tie právne služby, tak by neostali peniaze buď na zaplatenie tých umelcov, alebo tie ceny boli tak vysoké v konečnom dôsledku, že by spotrebiteľ neboli ochotní platiť za tieto služby. Môj osobný pohľad preto je, že musíme uvažovať nad tým, ako znížiť tieto transakčné náklady. Samozrejme, aby sme zaručili fungujúci digitálny trh. Bez takéhoto niečo by sa nám nepodarilo bojovať proti pirátstvu a to je ten principiálny cieľ na všetkých a v konečnom dôsledku by došlo aj e, k veľkej strate poklesu zamestnanosti v tomto sektore. A preto, vážený pán komisár, bolo zaujímavé vypočuť si z vašich úst, aké iniciatívy chcete spustiť, ktoré majú e, prispieť k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu, ktorý bude fungujúci, lebo je rok 2010 v našom dôsledku a ešte stále sme sa tam nedostali. Ďakujem pekne. Danke sehr, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Kolegyňa Lichtenberger. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ďakujem pekne, ďakujem aj za úvodné slova, pán komisár. Bolo to dobre členené, bolo to veľmi precízne. A nie je preklad. Dobre. Zatiaľ porozprávam nejaký príbeh, alebo... Už to funguje, dobre. Ešte raz veľa vďaka, pán komisár, za E, vaše vysvetlenia, ktoré by som rada doplnila v niektorých oblastiach. Keď som sa ja bavila e, s občanmi EU o týchto témach a keď s nimi teda hovorím o týchto záležitostiach, tak pokiaľ ide o ochranu známok, to je vec, ktoré ste sa aj vy dotkli, tam badám istú e, zmenu vnímania európskych občanov a zdá sa mi, že to súvisí aj s tým, s tým príbehom okolo Barbie, Barbie spotrebiteľami oznamujú, že áno, sú ochotní a pripravení e, nakupovať e, značky a ich podporovať, ale tieto značky musia aj e, vnímať a, a podporiť teda svoju, svoju zodpovednosť a musia naozaj zagarantovať kvalitu, ktorá je spochybňovaná u nich. Pretože ak Eh, chcem kúpať istú kvalitu eh, od nejaké, nejakej značky a ak taká istá kvalita mi je eh, ponúkaná aj na čiernom trhu, tak potom nemá zmysel ísť do obchodu značkového. Preto by som chcela naozaj apelovať veľmi silno na to, aby predstaviteľe znač- značiek, aby naozaj opätovne nastolili svoju dôveryhodnosť a to znamená, aby posilnili aj kontrolnú, kontrolný aspekt hľadu svojich produktov, skôr ako ich umiestnia na trh a nakoľko som aj členkou delegácie EU Čína, tak som e, konštatovala, že naozaj tu, dochádza, tu sú prítomné závažné nedostatky, pokiaľ ide o kontrolu importu a reimportu. Preto môj apel smerom na vás, aby ste e, veľmi e, silne zakomponovali tento aspekt do vášho uvažovania, pretože značka nie je sama sebe nejakým účelom sám, samým o sebe, má v sebe skrytú istú informačnú hodnotu a v prípade, že tá informácia tá hodnota tam už nie je pre spotrebiteľov, tak potom z pohľadu právneho môžeme urobiť čokoľvek, čo chceme a napriek tomu budeme mať nulový úspech, e, v, pokiaľ ide o ochranu týchto značiek. Čiže chcela by som, aby ste naozaj sa tomuto venovali pozornosť, pretože ja e, som vybadala istú zmenu za posledné roky a síce dôvera spotrebiteľov sa začína lámať v tejto oblasti, začína klesať. V prípade, že to bude tak, tak to spôsobí výrazne vyššie škody pre európske hospodárstvo ako otázka ochrany trhu a jej presaditeľnosť. Je tu jedna vec, ktorá ma iritovala v rámci vašich konštatovaní. Nechcete nejakým spôsobom rozlišovať medzi jednotlivými typmi duševného vlastníctva, a teda práv vlastníctva. Myslím si, že toto by sme mali ešte domyslieť. Poprvé je tu rozdielna legislatívna báza, legislatívny kontext, ktorý sa týka ochrany značiek, obchodných značiek a ochrany e, autorského práva, ochrany e, patentov. Tu sú veľké rozdiely a myslím si, že len diferencovaný prístup a teda postup, ktorý bude rozlišovať jednotlivé tieto oblasti, nám zaručí úspech. Preto varujem z mojej strany predtým, aby sme naštokali tak povedať všetko pod e, túto hlavičku a aby sme nezabudli na tú diferenciáciu, aby sme nestratili so zreteľom, ktorá nám v budúcnosti výrazne uľahčí život a prácu z pohľadu legislatívneho. A potom by som vás chcel ešte poprosiť o odpoveď. Vieme, e, že otázka zasahovania do trestného práva zo strany členských štátov e, je niečo, čo je výrazne potierané, alebo teda čo nechcú členské štáty robiť. Ako to vyzerá v súčasnosti? Máte nejakú informáciu o najnovšej situácii? Zo strany členských štátov prichádzajú rozdielne námietky a mňa by zaujímalo, ako sa vyhodláte e, tej, tejto veci postaviť. Posledná vec, ešte raz chcem apelovať na, na, na, teda na rozlišovanie jednotlivých práv duševného vlastníctva k téme vytvárania pracovných miest a ako úžasné je to z pohľadu nášho kreatívneho priemyslu a z pohľadu e, tvorby e, nových pracovných príležitostí. E, mali by sme, prosím, dbať aj na to, že v rámci kreatívneho sektora je vlastne sú, sú veľmi špecifické formy zamestnávania, ktoré nie sú bežné z pohľadu pracovného trhu a treba aj na to prihľadať. A myslím si, že aj toto e, môže e, nejakým spôsobom zaručiť živobytie tých, ktorí sú takýmto spôsobom, takto fungujú. Vytváranie pracovných miest len tak pre nich za nič nemá zmysel. Ďakujem pekne, kolega. Um, Ďakujem pekne. Veľmi ma potešilo, že komisia sa chystá nejakým spôsobom postaviť k otázke orphan works alebo týchto osirotených diel. E, musíme s nimi čo spraviť. E, to z pohľadu kultúrneho, ale aj z pohľadu vzdialenosti, tak povediac. To naše spoločné kultúrne dedictvo z 20. storočia by sme mali e, sprístupniť. Bude to dobre pre kultúru, ale dúfame, že to zaručí živobytie aj pre mnohých ľudí. Avšak z toho, čo ste povedali, pán komisár, som získal dojem, že sa chystáte navrhnúť riešenie, ktoré bude vychádzať z princípov kolektívneho riadenia. Chcel by som vás len varovať, e, že toto e, narazí na vážnu oponentu tých, ktorí propagujú internet. Preto dôvodom je, v prípade, že e, dáte tým spoločnosťam, ktoré spravujú tieto poplatky, tak oni budú mať právo postihovať tých, ktorí idú cez eh, webové rozhranie 2.0? Je pravda, že kolektívne schémy licencovania by vyriešili problémy verejných eh, širiteľov, verejných rozhlasov alebo teda niektorých digitálnych knižníc, ale to by bolo v konflikte eh, so záujmami bežných občanov na webe. Vidím tu problémy, pokiaľ ide o získanie konsenzu v tejto záležitosti. A teraz tá otázka Zaoberali ste sa možnosťou, e, aby namiesto toho, že budete riešiť tento problém štatutórnou výnimkou, kde poviete, že pre e, diela, ktoré majú viac ako 10 rokov, že teda tí e, držiteľia práv, ktorí budú chcieť uplatniť svoje práva, budú mať povinnosť zaregistrovať svoje diela. Napríklad v rámci systému IRO, ktorý už má EU. Je toto možnosť, ktorou ste sa už zaoberali? To je moja otázka. Ďakujem. Pán kolega Berlinger, nech sa páči. Veľa vďaka, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa naozaj osobitne poďakoval pánovi komisárovi za jeho úvodné slova. Myslím si, že môžeme povedať, že je to celé zaujímavé aj z politického hľadiska, ale že ide aj o snahu niečo urobiť a niekedy to politické s tým konkrétnym je veľmi ťažké prepojiť. A je tu snaha nájsť nejakú rovnováhu medzi rôznymi pozíciami, ktoré sa vykryštalizovali relatívne prednedávnom. A keď sa podarí nájsť takúto rovnováhu, tak potom sa môže podariť nájsť aj riešenie. Bez toho to skrátka nejde. Dovolte mi, aby som vám naozaj zo srdca zaželal, aby ste boli by tým posledným komisárom, ktorý sa bude zaoberať ochranou práv duševného vlastníctva. A vámi navrhované veci sa mi zdajú uspokojivé. Oblasť patentov. Musíme sa postarať o to, aby sa európskemu hospodárstvu naďalej dobre darilo, aby tu nevznikali problémy vyplývajúce z veľkej národnej fragmentácie v oblasti patentov toto je veľmi, veľmi dôležité pre vnútorný trh. Ide tu o otázku, ktorá je predmetom diskusie už naozaj veľmi dlho a teraz je samozrejme potrebné, aby sme sa to snažili uchopiť, poriešiť. To samozrejme nezávisí len od nás a komisie, ale aj od rady. Ja teda pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť uspokojivé výsledky. Dovolte mi ešte niekoľko slov k autorským právam. Práva duševného vlastníctva je istotne témou, ktorá vzbudí veľký záujem. Ide často o, o diela, ktorých e, autory nie sú k dispozícii. Tiež ide o potrebu zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie takýchto diel. Ide o hľadanie rovnováhy medzi dvomi odlišnými potrebami. Na jednej strane máme toto takmer sveté právo, právo byť odmenený za kreativitu, teda osoby, ktoré majú nejakú kreatívnu prácu, musia mať naozaj možnosť slobodne rozvíjať svoju kreativitu. A na druhej strane máme určitú kultúru konzumu, ktorá sa naozaj v poslednej dobe čoraz viac presadzuje. Takže je tu právo na získávanie takýchto obsahov umeleckých diel. Ja som sa spojil s Európskou úniou vysielateľov, prevádzkovateľov vysielania a naozaj e, takáto rovnováha je veľmi ťažké ju dosiahnuť. Ale ak sa nám tú rovnováhu dosiahnuť nepodarí, tak ako hovorím, nemôžeme dosiahnuť žiadnu konkrétnu nápravu súčasnej situácie, pretože existujúca legislatíva, ktorá je zameraná skôr na tresty, sú tu určité právne nástroje, ktoré zatiaľ, bohužiaľ, nevykazujú efektívnosť. Povaha týchto nástrojov zkrátka nie je primeraná. Pán komisár, naozaj je potrebné príste sa novým prístupom, s moderným prístupom potrebujeme naozaj veľa fantázie právnickej aj technologickej. To, čo momentálne máme k dispozícii, je už zastarané, nemoderné. Aj exekutívne nástroje, ktoré využívame, sú zastarané a toto je potrebné riešiť. Samozrejme, že ide aj o právo spoločnosti, tu tiež e, celé bolo, celá tá problematika bola odložená ľadom a nič sa v tejto oblasti nerobí. Štatút Európskej súkromnej spoločnosti potrebujeme, pretože je tu obrovská roztrieštenosť. Takže poprosím vás, aby ste znova nastolili tieto problémy, aby ste znova naštartovali proces riešenia Áno, samozrejme, že nám ide aj e, o úlohu žien napríklad na trhu práce v kreatívnych oblastiach, sociálne podnikanie. Toto všetko sú témy, ktoré skrátka nie je možné opomínať. V prvých mesiacoch nášho nového funkčného obdobia sme to zatiaľ nestihli poriadne poriešiť. Ďakujem pekne, pani Galo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, dovolte mi, aby som vás tu v prvom rade srdečne privítala u nás vo výbore. Naozaj e, som veľmi rada, že vás tu vidím a že vás počujem hovoriť o témach, ktoré sú nášmu srdcu mimoriadne blízke. Pre nás je takouto témou samozrejme hlavne právo duševného vlastníctva, práva duševného vlastníctva, ale nechcem tu len vyslovať nejaké gratulácie. Nie, ja sa naozaj teším, že ste v rámci komisie s vašimi kolegami sa chopili tejto problematiky a toto je istotne téma, ktorá je predmetom obrovských diskusí. My zajtra budeme hlasovať o 120 pozmeňujúcich návrhoch, ktoré prišli k mojej správe z vlastnej iniciatívy. No a keď sa pozriete na tieto pozmeňovacie návrhy, ja keď som videla, koľko ich je, tak som sa naozaj vylekala, pretože som mala pocit, že ide akoby o zastieranie reality, pokiaľ ide napríklad o online piráctvo ale teraz už vidím, že sa o tom hovorí otvorene, Takže kolegovia naozaj majú za cieľ dosiahnuť konkrétne riešenia. A toto je naliehavé. Je naliehavé, aby sme tieto riešenia hľadali a nachádzali. Takže vám chcem pogratulovať k tomu, najmä k tomu, že ste poukázali na ten sociálny rozmer online pirátstva. Štúdia, ktoré som dala, ktorú som dala k dispozícii aj kolegom, ktorí sa zaoberajú touto problematikou táto štúdia sa zaoberá rušením pracovných miest. Toto je samozrejme, toto má samozrejme hospodársky a je sociálny rozmer a tieto rozmery je potrebné zohľadniť v časoch krízy. Takže ešte raz pekne ďakujem za to, že ste to spomenuli. Kolegyne a kolegovia, rovnako ako ja, sú toho názoru, že je potrebné riešiť problémy kreatívcov, zamestnancov v oblasti kultúry, pretože tam prichádza k znižovaniu stavov, k odburávaniu pracovných miest, bez toho, že by sa ponúkali alternatívne riešenia. Takže musíme nájsť určité kompromisy. Nemôžeme tvrdiť, že neexistuje online piráctvo, len preto, lebo neexistujú náležité texty. Ďakujem pekne pani Kastex ako ďalšia. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur... Ďakujem pekne, pán predseda. Veľká vďaka aj pánovi komisárovi za to, že prišiel aj za jeho úvodné vystúpenie. Vy ste zdôraznili všetky prvky, ktoré sú podstatné aj pre našu prácu vo výbore v najbližších týždňoch. Ja sa teraz na to podstatné chcem zamerať. Chcem sa zamerať na to podstatné, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva. Chcem hovoriť aj o úprave platnej pre internet. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že internet predstavuje nové prostredie, nový priestor a samozrejme, že poskytuje priestor pre nové typy trestných činov z mnohých hľadisk. Pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, tu konštatujeme, že ide o veľký trh pre falšované produkty, pre napodobeniny. Takže musíme posíliť boj proti týmto novým odbytiskám pre napodobeniny a falšované produkty. Dovolte mi, aby som v tejto súvislosti počiarkla tú skutočnosť, že internet je poľom pôsobnosti pre kriminálnikov, pre nové trestné činy a užívateľia internetu sa stávajú obeťou rôznych podvodných e-mailov, phishing, získavanie informácií, keď sa niekto tvári, že ide o oficiálnu bankovú stránku, žiada číslo účtu používateľa internetu. Takže takéto podvody sa tu dejú a je naozaj potrebné, aby sme nachádzali nové možnosti na ochranu spotrebiteľov, keď eh, používajú internet a stretávajú sa s takýmito podvodmi. Samozrejme, tu je otázka piráctva. Ide tu o produkty kultúry a tu je naozaj potrebné plné nasadenie je potrebné zanalýzovať tieto nové trestné činy, o aké ide, ale ide aj o hospodárske a sociálne dopady týchto trestných činov, ktoré je potrebné preskúmať. Máme k dispozícii viacero štúdií, hovoria o veľkých stratách pracovných miest, hovorí sa až o jednom milióne pracovných miest a toto je samozrejme veľa. Toto je mimoriadne citlivá otázka. E, tie štúdie, ktoré máme, nepostačujú. Je potrebné sa tomu ďalej, hlbšie a širšie venovať. Je potrebné vnímať kultúru v globálnom kontexte, v širších súvislostiach. Keď sa jeden sektor kultúry ocitne v ťažkej situácii, automaticky vyvstáva otázka, či by to nebolo možné kompenzovať pokrokom a rozvojom v iných odvetviach kultúry. Takže moja otázka, nie je náhodou potrebné uplatňovať taký holistický, celostný prístup? O čo mi ide? Ide mi hlavne o hudobný priemysel, o vydavateľstva, Ide mi o odmeny pre autorov a vlastníkov práv v hudobnom priemysle. Takže vzniká otázka, nemali by sme hľadať nové odbytiska, nové odbytové kanály, nové technológie, aby tieto boli k dispozícii chcem poukázať na hudobný priemysel, produkciu CD, Pôvodne sme mali platne, tie vymizli, teraz máme CD. Tak to vyzeralo aj so starými pisármi, keď prišiel keď prišla kníh tlač, tak to už skrátka je, že nové technológie nahrádzajú staré a tie staré bohužiaľ vymiznú. Takže my momentálne sme svedkami takýchto dramatických zmien a musíme ich vnímať ako výzvy. A nemali by sme sa brániť e, voči nevyhnutným technologickým zmenám. Nemali by sme sa im brániť. Zároveň musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o ich dopady. Musíme byť veľmi obozretní aj keď sa vyjadrujeme o týchto témach. Máme tu smernicu o právach duševného vlastníctva. Táto momentálne neplatí, e, teda celý ten postup bol zastavený, myslím, že vzhľadom na blokádu v rade. Celé to bolo vrátené komisii, príslušnému generálnemu riaditeľstvu a táto smernica hovorí o sankciách proti napodobení nám proti falšovaniu na komerčnej úrovni. Tento pojem je však potrebné zadefinovať presnejšie, užšie, pretože komerčné dopady, čo to je, e, napríklad často dochádza k sťahovaniu, k downloadom, e, naozaj neumyselne, to sa potom komerčne nevyužíva. Takže nie je možné vyčísliť e, nejakú hospodárskú stratu, pretože z definície ide o fiktívne aktivity. Samozrejme, že je to otázka mimoriadne dôležitá, citlivá. Je na nás, aby sme našli konsenzus, vytvorili konsenzus. Pre mňa je dôležité, aby sme tieto technologické zmeny, aj tieto kultúrne zmeny, aby sme eh, sa nestávali proti ním, ale aby sme ich sledovali. Ďakujem pekne. Ďalší kolega. Panie komisarzu, z zainteresowaniem wysłuchaliśmy pańskich... Ďakujem pekne, pán komisár. Naozaj sme si so zaujímavom vypočuli vaše úvodné slova. Zdôraznili ste napríklad ochranu duševných práv, potrebu tejto ochrany a myslím, že aj veľa otázok v tejto súvislosti už odznelo z úst kolegov vo výbore. Dovolte mi, aby som sa preto venoval inej otázke, Chcem sa venovať rozhodnutiam, ktoré už boli prijaté a teraz je potrebné zabezpečiť ich lepšiu implementáciu. Takže moja otázka. Zamýšľa Európska komisia urobiť niečo, pokiaľ ide o lepšie monitorovanie smernice o službách v členských štátoch v Európskej únii. Toto je mimoriadne dôležité pre konkurencieschopnosť nášho trhu so službami z oči voči iným národným hospodárstvam americké, um, ide hlavne o americké hm, hospodárstvo a azijské ekonomiky. A potom ešte ďalšia otázka, tiež by ma zaujímal váš názor Čo si myslíte o liberalizácii trhu s energiou v Európe? Mnohí požadujú takúto liberalizáciu. Predpokladajú, že by to bolo prínosné pre európskych spotrebiteľov. Takže prosím, máte vy nejaký názor a plánujete nejaké kroky? V stručnosti, vy ste veľmi skúseným politikom, pokiaľ ide o európske záležitosti, takže ešte jedna otázočka. Zameriavate, e, zamýšľate nejaké kroky v rámci Európskej komisie, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu konkurencie schopnosti európskeho trhu so službami v porovnaní napríklad s USA alebo s Čínou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna otázka a potom dostáva slovo znovu pán komisár. Ďakujem pekne, pán komisár, že ste prišli. Mám konkrétnu otázku týkajúcu sa súdnej príslušnosti, pokiaľ ide o patenty. Náš výbor vycestoval do Madridu a ja som položila otázku, na ktorú potom minister spravodlivosti Španielska odpovedal, že by si dokázali predstaviť, že by v tejto oblasti používali iba angličtinu, teda že by sa vzdali španielčiny. Takže moja otázka na vás, ako to vníma komisia, súhlasila by e, prípadne komisia s tým, že by sa používala iba angličtina, keďže väčšina patentov je v anglickom jazyku. A ešte poprosím, aby ste vám niečo povedali k časovému harmonogramu, niečo presnejšie. Vy ste predtým hovorili veľmi všeobecne. Ďakujem pekne. Ešte pani kolegyňa Geringer, úplne na záver a potom pán komisár. Ďakujem pekne, pán, komis- pán predseda dovolte mi, aby som sa poďakovala tiež komisárovi, rovnako ako predračníci, za to, že prišiel a že nás teda poinformoval. Niektoré otázky tu už odzneli, nechcem opakovať to, čo tu už padlo. Ja sa chcem spýtať na to observatórium, ktoré už funguje. Ide o monitorovacie centrum, ktoré sa venuje sledovaniu európskeho trhu, pokiaľ ide o pirátstvo. Už teda to monitorovacie centrum funguje a mňa by zaujímalo, ako bude vykazovať svoju aktivitu a poskytovať e, správy o svojej aktivite. A ešte ďalšia otázka. Ako vôbec funguje toto monitorovacie centrum, keďže zatiaľ piráctvo nie je zadefinované? Možno, že sa tá definícia pripravuje, neviem. Vy nám snáď poviete viac. Ďakujem pekne, pán komisár, bolo tu teda množstvo otázok a teraz máte príležitosť ich zodpovedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som skutočne prekvapený, že ste, že bol položených toľkoto veľmi zaujímavých otázok. A ja som samozrejme, vždy hovoril som ochotný s vami spolupracovať. Je len preto, že tu musíme vytvárať spolu európske právo, ale aj preto, lebo komisia vypracováva návrhy po vypočutí radia parlamentu a vždy to bolo tak, že poslanci kládli rozličné otázky. Komisia má síce právo iniciatívy, ale vždy nemá k dispozícii potrebné odborné znalosti a preto komisia musí vždy otvorene počúvať. Preto je dobré, že vedieme takýto rozhovor a nehovorím to len preto, že som teraz tu v parlamente, ale je to pre mňa taká vnútorná potreba preto skutočne si zoberiem srdcu vaše pripomienky a návrhy a pokúsim sa teraz aspoň telegraficky prejsť jednotlivé otázky a tie, tie otázky, ktoré nesním zodpovedať, tak na tie by sme vám poslali potom písomnú odpoveď. Pani Kastex položila otázky takého všeobecného charakteru. Áno, tie otázky, ktoré ste položili, boli správne na mieste. Ak chceme správne konať, samozrejme dôležité je mať to potrebné vnímanie. A súhlasím s vami, že internet určite poskytuje možnosti aj pre nové typy kriminality. Toto sa netýka iba umeleckej tvorby alebo kultúrneho dedictva, to sa týka napríklad oblasti finančníctva. A to, čo mňa osobne zaujíma, je kriminalita, ktorá sa týka špecificky detí. Môžem vám povedať, že budeme veľmi obozretní, pozorní a voči takýmto prípadom kriminality budeme skutočne bojovať. Čo sa týka pirátstva v oblasti kultúry, tak dáme vypracovať ešte nejaké štúdie a budeme postupovať veľmi obozretne. Spomínali ste aj ten prípad, ako zanikajú e, pracovné miesta. Otázka je, či sa to kompenzuje niekde inde. Ja poviem mojim pracovníkom, aby si pozreli tieto nové typy kriminality a aby bolo dôležité, dôležité aj proti nezodpovedajúcim spôsobom bojovať. Dobre, spomína sa stále, že sa predáva čoraz menej CD-čiek, ale nie je to nejaká možnosť kompenzácie, predsa máme, máme určité monitorovacie centrum, ktoré by mohlo vykonávať tieto aktivity. Toto je určité miesto, určitý orgán, ktorý spomínala aj pani Lichtenberger, aj jeden ďalší z rečníkov. Toto je orgán, ktorý nám musí pomôcť, aby sme mali lepší prehľad o tom, kto čo robí. Toto monitorovacie centrum nám musí poskytovať spolahlivé údaje, ktoré sa týkajú celej tejto oblasti pôsobnosti. Okrem toho je dôležité šíriť aj výchovné informačné kampane. Vy ste sa pýtali, akým spôsobom sme to chceli realizovať. Radšej by som vám e, túto otázku zodpovedal písomne so všetkými detailami, lebo teraz e, nemám ešte potrebné informácie. Musím povedať, že táto práca sa skutočne ešte iba začala, ale dostanete rozhodne písomnú odpoveď, aby ste mali presnú predstavu o tom, ako e, budeme postupovať. Potom ešte ďalšia vec, na ktorú sa pýtala pani Kastex. Som pevne rozhodnutý e, obhajovať diverzitu. Vy ste spomínali oblasť kultúry a kultúrnych diel. A nie je to nič nové. A nesmieme si nič nahovárať Áno, samozrejme, s kultúrou je prepojených samozrejme množstvo peňazí, ale samozrejme kultúra má aj iné stránky. To znamená, že kultúra ako hospodárske odvetvie nie je len prepojená s peniazmi, s finančnými efektmi. Je to aj niečo iné. To je aspoň môj názor. Toto je oblasť, ktorá musí zodpovedať modernej dobe. To znamená, že musí tu byť digitalizácia. A samozrejme sú tu aj ďalšie veci. Ďalej ste hovorili o určité, určitom, určitej technickej zmene. Sú tu určité veci, ktoré je nutné prispôsobiť, je nutné konať tak, ako to zodpovedá 21. storočiu je nutné konať správne a vypracovať správne pravidlá, ktoré budú inteligentné, aby tie pravidlá neboli samoučelné. Zároveň tieto pravidlá musia byť účinné a pri ich vypracovaní musia mať potrebné informácie. No a to je opätovne bola spôsobnosti pre, ten, pre to monitorovacie centrum. Čo sa týka piráctva, aj tu musia mať potrebné poznatky. E bolo tu spomínané, že v tejto súvislosti sa predložilo 122 pozmeňujúcich návrhov. To poukazuje na to, aká je dôležitá táto otázka. To znamená, že ak budeme mať lepšiu definíciu pirátstva, tak budeme sa môcť lepšie zamerať aj na trestno, trestnoprávny aspekt. Potom pani McCarthy a pani Galo spomínali určité čísla, aj pani Kastek spomínala čísla a ja ich môžem skutočne iba potvrdiť. Všetci vieme, aká, aký je rozsah e, tohoto odvetvia, hospodárskeho odvetvia, to znamená, že kultúra ako hospodárske odvetvie zamestnáva skutočne 14 miliónov ľudí. A v roku 2008 zaniklo približne 160 tisíc miest a sú tu určité obavy, že ak by sa neprispôsobili pravidlá, tak do roku 2015 zanikne okolo 1 milióna pracovných miest. Pani McCarthy, čo sa týka pracovných miest, skutočne v tejto oblasti spočíva istá pridaná hodnota. A chcel by som povedať, že je dôležité, aby sme mali správne čísla. Je samozrejme nutné vykonať ďalšie kroky v tejto oblasti. A podľa mňa toto je ďalšia úloha monitorovacieho strediska. Ak by ani toto nestačilo, na to, aby sme e, mali prehľad o aktuálnej situácii, aby sme vedeli, ako tu máme diverzitu, aké tu máme pracovné miesta, tak rozhodne ja môžem rozšíriť túto oblasť. Dôležité je, aby sme vedeli, čo nám kultúra ako hospodárske odvetvie poskytuje, aké sú tu možnosti. Ja som samozrejme ochotní využiť aj tie štúdie, ktoré máme k dispozícii. Pani Kastex hovorila, že základné, veľmi zásadné, aby sme mohli správne merať všetky tieto veci. Musím vám povedať, že v tejto oblasti mm, nemám žiaden pevný názor. To znamená, že musíme zvážiť, aká je situácia, budeme postupovať veľmi obozretne a samozrejme budeme sa snažiť dosiahnuť aj správne obmeňovanie pracovníkov v oblasti kultúry. Samozrejme sú to aj ďalšie otázky ako ochrana duševného a priemyselného vlastníctva, autorské práva. Toto je všetko veľmi dôležité pre Európsku úniu a toto bude veľmi dôležité o 20 a 30 rokov. A my musíme byť lídrami v oblasti inovácií a kreativity. Tie osoby, ktoré ale musia toto zabezpečiť, samozrejme musia byť príslušným spôsobom odmenované. Sú tu určité informačné práva, ktoré spomínal, spomínal niekto z rečníkov. A môžem vám povedať, že ja ako komisár sa budem snažiť zabezpečiť, aby sme pôsobili rozhodne a zároveň obozretne. Nechcem na tomto mieste nikoho kritizovať, nechcem hovoriť o tom, že ide tu iba o skutočne malé zločiny alebo prečiny a nehovorí, nehovoril som nikdy, že mladiství by mali byť e, trestaní a že by sa mali odpojiť internetu. Podľa mňa sú to iné, veľmi efektívne možnosti. Preto by sme to nemali vôbec vzdávať. Samozrejme musíme myslieť aj na hospodárske dopady piráctva. Čo sa týka kopírovania a pirátstva, toto je všetko veľmi úzko prepojené. Mm, pirátsky zhotovené DVD je to isté ako film, ktorý sa ukradne niekde v nejakom obchode. Potom pani Lichtenberger, európsky a národný. Je dôležité, aby obidve tieto úrovne postupovali koordinovane. Dôležité, aby sme tam mali jeden titul duševného vlastníctva. Vy ste to spomínali. Podľa mňa musíme dbať na mnohorakosť v našich štátoch. Samozrejme, ale ak chceme správne pracovať, musíme si vypočiť vaše komentáre, teda čo chceme my spraviť v oblasti ochrany duševného vlastníctva? O no, bola tu položená aj táto otázka. Podľa prvých zistení sme zistili, že, že sú tu určité problémy, na ktorých musíme ešte ďalej pracovať. Dôležité je si uvedomiť aj to, že v oblasti výkladu jednotlivých pravidel sú veľké rozdiely. To znamená, že máme tu smernicu, ktorá sa nevypracovala pre účely internetu a, a kopírovania výrobkov. Vieme, že tento problém čoraz rastie a môžem vám povedať, že v roku 2011, a asi vám išlo o to, o to že kedy bude ten termín, tak tedy sa budeme snažiť e, vyriešiť aj tieto fenomény. Ďalej ste sa informovali na to, aké, aké bude hodnotenie dopadov, či to bude vykonávať nejaký nezávislý orgán. Predseda komisie Barroso vravil, že takto je dôležité postupovať a toto považuje aj Európsky parlament za dôležité. Ale musíme mať, tak povediať, vodotesné štúdie, ktoré budú objektívne. Ja by som chcel poukázať na to, že komisia, ktorá je nezávislou organizáciou a je ja čoskoro budem musieť zložiť moju prísahu pred Európskym súdnym dvorom. Ja teda musím byť nezávislý a budeme sa snažiť zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu práce. Pri celom tomto komplexe otázok a pani Engström tu spomínala o napríklad e, otázky spoločného zhodnocovania, My budeme pôsobiť v tejto oblasti, chceme v oblasti zhodnocovania diel zabezpečiť lepšiu transparentnosť, lepšie riadenie. To, čo chceme dosiahnuť, je, aby náklady klesli. Okrem toho, na území Európskej únie chceme ponúk- ponúkať e, čo najviac diel za rozumnú cenu. To znamená, že je dôležité, aby to bola dobrá ponuka. V súčasnosti vieme, že sa nepristupuje rovnako ku všetkým občanom a častokrát to nie je spravodlivé. A to potom vedie k rastúcemu pirátstvu. To znamená, že vykonáme príslušné kroky a zabezpečíme to, aby sme tieto potreby zohľadnili. Pravdepodobne v tejto oblasti budeme pracovať so zelenou, prostredníctvom zelenej knihy. Budeme sa snažiť ju vypracovať v roku 2011 alebo čo najskôr. Pán Engström, vy ste sa pýtali, ako je to s týmito dielami, kde nevieme určiť autora, akým spôsobom sa má tam zaručiť ochrana autorských práv. Ja som spomínal o správnom ocenení kvality a kapacity Samozrejme, viem, že sú to aj určité výnimky a to je veľmi zložité. Ja som sa rozhodol, aby sme pracovali systémom vzájomného uznávania národných systémov. Pani Lichtenberger, vy ste spomínali tému, ktorá tiež spadá pod to, že prečo je Európa taká produktívna. Európska značka, európska ochranná značka má už 20 rokov, dôležité, aby sa pravidlá pre ňu zjednodušili. To znamená, že pravidlá na národnej úrovni a úrovni spoločenstva budem musieť zjednodušiť a v novembri na vašom výbore budem prezentovať návrh tohoto zjednodušenia. Potom ešte jedna vec, ktorú ste spomenuli pani Lichtenberger, kvalita. Je tu len o ochranu diel, ale je to aj o kvalitu. Ja by som chcel povedať, že ide tu aj o bezpečnosť. bezpečnosť diel a výrobkov. To znamená, že ja budem vašu požiadavku tlmočiť aj ďalším kolegom, ktorí sa zaoberajú týmito oblastiami na komisii. Keď som pôsobil ako minister polnohospodárstva, tak som sa zaoberal čínskymi výrobkami, ako napríklad mliekom, alebo aj ukrajinskými výrobkami. Samozrejme, to je trošku iná oblasť ako internet, ale tiež je to otázka bezpečnosti. A my, Európania, musíme zabezpečiť to, aby naše dovozy boli v poriadku. Tu ešte pán Berlinger. Vy ste hovorili o zodpovedných podnikoch. Toto je ďalšou kapitolou v rámci môjho portfólia rezortu. Dôležité, aby sme konali rýchlo. Samozrejme, musíme mať spoločnosti, ktoré sú si vedomé svojej zodpovednosti. Takže dôležité, dôležitá je otázka riadenia. Začneme napríklad pri uh, eh, podnikov vlasti finančníctva, tých, ktoré sú vedené na burze. Dôležité je riešiť aj otázky dozorných rád a to, ako sú tam zastúpené ženy som ste spomínal je to, že bolo dôležité, aby v týchto spoločnostiach boli určité štatúty. Máme tu napríklad aj družstva. A toto sú veci, ktoré sú v každom štáte riešené iným spôsobom. Potom tu bola spomínaná aj smernica o službách. Ja som už mal príležitosť v parlamente hovoriť o tejto veci, Zaoberal som sa tým aj v rámci návštev v členských štátoch. Som si povedal, že chcem navštíviť všetky členské štáty, kde budem hovoriť s jednotlivými úradníkmi. Niekedy ale nestačí rokovať iba so úradníkmi na ministerstvách, ale je nutné hovoriť aj s regiónmi. Smernica o službách nebola dobre transponovaná a sú štáty, aby som to, ako to povedal tak diplomaticky, kde sa nepracuje s ňou správnym spôsobom, kde sa netransponovala dobrým spôsobom. Chcem sa informovať, ako je to s implementáciou, prečo dochádza k zaostávaniu. Keby sa to realizovalo, tak komisia vypočítala, že by sme mali o 1%, 1,5% vyšší hospodársky rast. Samozrejme, dôležité je tu mať aj sankcie, ale najdôležitejšie je asi dôvera. To znamená, že nie len sankcie, ale aj dôvera. Ja by som chcel uzavrieť dohodu s členskými štátmi. Čo sa týka otázok energetiky, toto to je otázka pre kolegu Oettingera. A na záver, pán predseda, by som chcel povedať, že ešte doplním to, čo som teraz povedal. Viacerí rečníci sa pýtali na patenty a môžem zopakovať, že ja chcem byť posledným komisárom, ktorý v parlamente hovorí o tomto patente. Samozrejme, na to, aby sa to podarilo implementovať, vieme, že sú tam ešte dve prekážky. Jedna, prvá otázka sa týka jazyk, jazykov, jazykového režimu. A to, čo ste vy spomínali, to bolo veľmi zaujímavé že vám povedala španielská ministerka, že oni by akceptovali angličtinu ako jediný jazyk? Toto mi ale v, v piatok v Madride nepovedali. Som hovoril s pánom Zapaterom, hovoril som s ministrom kultúry, s ministrom financií, ale túto informáciu som nedostal. Takže v tejto oblasti nenastal žiadny pokrok. Ide o to, že každá strana hovorí o niečom iné. Máme tu dohodu z Mníchova. Máme tu dohodu, že by to mali byť tri jazyky. Francúzština, angličtina, nemčina, potom ďalšie jazyky, prípadne ďalšie jazyky, ktoré sa často používajú. Samozrejme, všetky jazyky sú dôležité, ale celé to je také zložité, a je to taká veľká prekážka pre európsky patent, že pevne verím, že všetky členské štáty budú ochotné nájsť riešenie, keď komisia príde s návrhom. Potom ide o súdnej príslušnosti v oblasti patentov. Tu čakáme na rozhodnutie súdneho dvora, dostaneme ho do leta a potom môžeme pracovať ďalej. Takže v roku 2010 otázka patentov je veľmi dôležitá. A komisia chce, aby sa podaril, podaril prelom v tejto oblasti, a očakávame teda rozsudok súdneho dvora do leta. To boli prvé odpovede, vážený pán predseda. Ja som považoval tento rozhovor za veľmi zaujímavý a chcel by som v ňom ďalej pokračovať, keď ma na budúce pozvete, ak máte záujem naši, náš názor. Ďakujem pekne, pán komisár, tomu sa ešte vrátime. Môžete si byť istí, že právny výbor spraví všetko, čo v jeho silách, na to by mohol s vami spolupracovať a predovšetkým sa budeme snažiť prispieť tomu, aby vy ste boli skutočne ten posledný komisár pre vnútorný trh, ktorý sa musí zoberať témou európskeho patentu. Srdečná vďaka a tú vašu ponuku využijeme a opätovne vás pozveme do nášho výboru. Ďakujem pekne. Troška sme prešvihli s časom a tým pádom ma to nabáda k ďalšiemu rýchlemu postupu. Chcel by som srdečne privítať na všetkých na našom workshope, ktorý sa týka dedenia, koľko expertov, ktorých tu máme. Možno menovite ich tu privítam. Pán William Binči, profesor z Trinity College v Dubline, pani Eva Line z British Institute of International and Comparative Law, pán Rembert Zies z Nemeckého inštitútu notárov, pani Zara Godešov patry dúfam, že som to správne vyslovil, profesorka práva z Univerzity François Rabelais de Tour, potom Elizabeth Schoiba z Viedenskej univerzity, a takisto predsednička vedúca e, delegácie rakúskych právnikov pri CCBE a ešte pani Rita Lepiniemi, predsednička Fínskej advokátskej asociácie. Všetkých e, vítam a najskôr dám teda slovo pánovi Lechnerovi v tejto náročnej téme. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa pozerám na hodiny, tak e, aj ja budem teda stručný lebo naozaj sme tu na to, aby sme si v prvom rade vypočuli tých e, mimoriadne povolaných expertov, aby prezentovali svoje teda názory. Ešte možno by sme mohli pána Kapeliniho privítať. Je tu e, spravodajca výboru pre hospodárstvo a sociálne záležitosti. kolizné právo je v súčasnosti výlučne národným, národnou oblasťou, je to náročná záležitosť. E, chcel by som privítať e, návrh komisie, ktorý hovorí o naviazaní e, naviazaní týchto záležitostí na obvyklý pobyt a takisto aj na súd rozhodovacou právomocou, ako aj na rozhodovacie právo. Právo voľby, ktoré v súčasnosti nie je poskytované v mnohých e, štátoch EÚ, tak e, v rámci návrhu zaznamenáme pokrok a zvýšenú autonómnosť pre občanov. Neexistuje takmer žiadny e, problém v tejto oblasti, ktorý by bol takto náročný, ako je štiepenie vlastne toho dedenia, dedičstva, takisto uznávanie a vykonávanie rozsudkov predovšetkým pokiaľ ide o osvedčenie, o dedičské osvedčenie európske. Naozaj z tohto vzniká celá rada e, problémov, predovšetkým v tých podrobnostiach. Z môjho, z môjho pohľadu je dôležité, aby sme vnímali tento problém z pohľadu komplexného európskeho riešenia. Ale toto bola už moja snaha dlhodobejšie, aby sme nezasiahli nejakým spôsobom do e, hmotného práva do iných oblastí práva v členských štátoch a aby sme teda zabranili nejakým nepriaznivým vplyvom na, na vnútroštátne poriadky. Ale to sa ľahšie hovorí ako robí, pretože e, nedá sa to ideálne nastaviť. E, než sa tu objavujú nejaké nepriame, ale aj priame vplyvy. A tie by sme mali riešiť. Z mojej strany by som chcel poďakovať expertom a odozdám slovo expertom, kto začne. Ak sa nemýlim, tak prvý bude pán Binči. Nech sa páči. This regulation. Uh, thank you. I have the microphone. Ah, ďakujem pekne toto nariadenie, tak ako už spomínal pán Lechner, e, Írsko a Spojené kráľovstvo postupujú na základe rozdielného systému, zatiaľ čo e, nariadenie e, má priateľnejší prístup, ktorý sa týka jednotného systému narábania s pozostalosťou zosnulého. Mm, Ten írsky systém je nasledovný. Pokiaľ ide o hnutelný majetok zosnulého, ten určuje právo pobytu osoby, to znamená jeho e, štát pobytu, že nie je toto isté ako obvyklý pobyt, tam, kde teda osoba e, žije e, stále, ako teda nemá teda stály pobyt, tak to bude rozhodné z pohľadu určovania hnutelného majetku. Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, tak situácia je nasledovná. Právo štátu, kde sa nachádza nehnuteľný majetok, určuje výsledok dedičského konania alebo dedenia. To, že Írsko si zvolilo eh, ne, nekonať podľa eh, tohto nariadenia, tak sa to bude naďalej spravovať eh, tým právom írským. Na rozdiel od mnohých európskych krajín v Írsku nemáme nejaký štatút súkromného medzinárodného práva. My máme systém rozhodnutí súdov a úloha komentátorov a sudcov je rozhodnúť na základe to e, akumulatívne, na základe akumulatívy, teda akumulatívneho množstva tých prípadov, ako to bude. Súvisí to predovšetkým s rozhodnutiami v oblasti dedenia a tam musíme povedať, že posledný rozsudok, ktorý mal e, nejaký význam a ktorý sa týkal aj medzinárodných aspektov, tak ten sa siaha 40 rokov do minulosti, čiže tým sa počiarkuje tá neistota, ktorá vládne v tejto oblasti. Čiže hnutelný majetok e, sa odvíja od toho pobytu a nehnuteľný majetok od miesta, kde sa nachádza vlastne ten nehnuteľný majetok. E, všetky tie, tie dôsledky tohto nariadenia v prípade, že prejde takéto nariadenie, tak ak sa Írsko rozhodne ho aplikovať, tak potom nie je problém. E, medzinárodné súkromné právo prestane fungovať v tejto oblasti a bude fungovať nariadenie so svojimi jednoduchými pravidlami a budú tu ferovo povedané dobré veci aj z pohľadu Írov v prípade, že by to bolo uplatnené, ako spomenul pán Lechner. Je tu možnosť voľby rozhodného práva, autonómia strán, e, ktorá nie je poskytovaná v súčasnosti v írskom práve. Samozrejme je to aj objasnenie a jednoduchosť e, tých jednotných pravidel, ale takisto je to európsky, európske osvedčenie dedické, ktoré v súčasnosti neexistuje, že budú tu značné výhody z pohľadu írskeho pokiaľ bude prijatý takýto jednoduchý systém, ktorý je navrhovaný v nariadení, ale je výsadou politickou Írska rozhodnúť sa, či bude súčasťou alebo nebude súčasťou tohto nariadenia. Vychádzajúc z toho, že Írsko nebude súčasťou tohto nariadenia, tak budem teraz e, hypoteticky e, uvažovať o tých e, dôsledkoch. Je to komplikované a je správne konštatovať, že doposiaľ nariadenie nebolo vypracované takým spôsobom, ktorý by sa pokúšal akýmkoľvek podstatným spôsobom zohľadniť možnosť zlyhania, respektíve toho to výberu, ne, ne, nebyť súčasťou nejakým spôsobom túto e, možnosť dostatočne nezohľadňuje. A toto je záležitosť, ktorou je hodné zaoberať sa aj v minulosti. V prípade, že Írsko e, nebude súčasťou, snezuli byť súčasťou tohto nariadenia, tak bude fungovať naďalej e, súčasná legislatíva, to znamená legislatíva domicilu zosnulého, tá by rozhodovala o dedení, či už nutelného alebo nehnuteľného majetku, o prípade teda nehnuteľného majetku eh, by rozhodovalo, eh, rozhodovalo miesto, kde sa nachádza nehnuteľný majetok. Čiže to sa netýka len občanov Írska, to sa netýka len tých, ktorí majú obvyklý pobyt v Írsku. Tieto, írska, írska legislatíva sa snaží riešiť tieto otázky bez ohľadu na obvyklý pobyt. Čiže napríklad Írsky súd v prípade, že by mal eh, svoju rozhodovacú právomoc uplatňovať mimo rozsah pôsobnosti tak by mohol e, rozhodnúť o e, dedení, o dedických nárokoch e, Nemca, povedzme, ktorý má, nejaké, ktorý má nejaké nehnuteľnosť. Napriek tomu, že Nemecko by išlo podľa tohto nariadenia, tak by fungovalo naďalej írske, írske právo v súvislosti napríklad s Nemcami alebo s Talianmi, v prípade, že majú domicil v týchto krajinách, ale tie nehnuteľnosti sa nachádzajú inde, teda v Írsku. Čiže toto je dôležitá vec, ktorú treba riešiť. Z pohľadu právomoci súdov tak tu je vec komplikovanejšia. Z toho pohľadu, že írske a britské pravidlá právomoci súdov v kontexte e, dedičstva sú sekundárne, e, pokiaľ ide o otázku e, správy majetku. Prvá otázka, ktorá je položená britským alebo írským súdom, je, akým spôsobom budeme vykonávať správu tohto majetku, ktorý je predmetom dedenia. Tu pravidlom je pomerne liberálna vec. Írske súdy môžu e, si uzurpovať e, právomoc nad takýmto majetkom bez ohľadu na to, či tá osoba umrela, alebo teda, či majú domicil v Írsku, alebo či je nejaký majetok evidovaný v Írsku. Súd e, môže podľa svojho uváženia konať, musí samozrejme tak robiť na základe rozumného uvažovania, uváženia a žiadna krajina nie je a priori vylúčená z takéto oblasti. Je veľmi ťažké to hádať a myslím, že dá sa len hádať, ako si bude uplatňovať írsky súd eh, svoju právomoc rozhodovaciu, ktorú v súčasnosti má, teda uplatňovať alebo neuplatňovať eh, svoju právomoc v prípade, že nariadenie prejde a že Írsko eh, si rozhodne neuplatňovať toto nariadenie, pretože súd by nechcel vstúpiť do nejakej vojny s inými krajinami v Európe, práve opačne. V takýchto okolností by sa snažil zohľadniť existenciu nariadenia, ako som už povedal, výkon tohto to posúdenie súdu bude úplne nejasné. To je fakt, ktorý treba zaznamenať. Ešte niekoľko ďalších aspektov, ktoré treba spomenúť, aby e, sme počerpli tú komplexnosť, bez toho, aby sme sa ju snažili riešiť. Existuje, ako mnohí e, viete, princíp Ramboa. To je taká skrátená, nie celkom e, správna verzia toho Ramboa. To je v prípade, že by Irsko aplikovalo princíp domicilu zosnulého. Povedzme, že by to bolo Francúzsko. V takomto prípade e, právo, ktoré sa uplatňuje e, na vnútroštátnej úrovni vo Francúzsku a by platilo. Respektíve otázka je, či by to zahrňalo aj francúzske e, práva, ktoré sa vzťahujú na privátne záležitosti prípade, že by tu boli aplikované princípy Ranvoa, tak írsky súd pri uplatňovaní francúzského domicilu by vlastne uplatňovalo niektoré veci, ktoré sa týkajú medzinárodného privátneho práva, ktoré platia vo Francúzsku. to nie je celkom jasné pretože stav, alebo štatút, štatút doktriny Ranvoa nie je úplne ukotvený v rámci írskeho práva, čiže nedalo by sa s úplnou istotou tvrdiť, že v každom prípade bude uplatňované. Jednu vec, ktorú by som mal spomenúť, pretože čo skoro preberie slovo britský, britská kolegyňa, ako viete, Briti mali problém s callback, to je tá myšlienka, že v prípade, že poručník dá nejakú čiastku ešte pred svojim, svojou smrťou a potom e, je tu zákon, ktorý hovorí o povinnej časti e, v prospech e, člena rodiny. Otázka je, či napríklad peniaze, ktoré by boli dané nejakej charite, či by sa stávali súčasťou potom toho majetku, ktorý má byť predmetom dedenia, či by mohli byť tzv. clawback, tak získané späť. Nezdá sa, že v by bol takýto problém. Nedá sa to však tvrdiť s úplnou istotou, ale je hodné poznamenať, že írsky zákon o dedení e, z roku 65, ktorý je vnútroštátnou legislatívou, nie je to nič, čo by bolo nadnárodného charakteru. Každopádne zaujímavé je, že vychádza to z nemeckej legislatívy. Tá obsahuje táto legislatíva uznesenie klobek, alebo takéto získania, vyčlenenia majetku pre takéto účely Čiže naozaj je možné, že v zmysle súčasnej legislatívy Írska a v prípade, že sa rozhodne Írsko neuplatňovať toto nariadenie, tak e, klobek e, táto, táto, toto ustanovenie by nebolo problematické z pohľadu írskej legislatívy. Írsky súd, chcem zdôrazniť, nemá to, čo predpokladá článok 17, teda myšlienka e, limitovanej autonómie, tak aby vlastne ten aby teda zohľadňovalo aj doktrínu a Aby som uzavrel 10-minútový čas vymedzený, určite z toho vyplývajú isté, isté obavy, je férové povedať, že táto, toto nariadenie funguje v súčinnosti s neschopnosťou, alebo teda s, ne, s tým, že Írsko vlastne nebude aplikovať toto nariadenie. Je to nejasná hranica medzi tým, čo sa deje v rámci nariadenia a mimo nariadenia. Samozrejme, Irsko je plne legitímne byť súčasťou tohto nariadenia. Ja sa tu nevymezujem v tejto súvislosti, nemám nie to ani e, niečo, čo mi prislúcha. Ale myslím si, že tí, ktorí vypracovávajú toto nariadenie, tak nemali by robiť niečo, čo vychádza z premisy opt-in, ale mali by to nastaviť tak, aby to bolo citlivejšie na legitímnu možnosť a nárok Írska a Británie zvoliť si opt-out alebo opt-in. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Pán Binčín, len krátka poznámočka. Vy ste povedali, že to posledné rozhodnutie pochádza z obdobia pre 1940 a je tu štatistika 11 osôb žije v európskom zahraničí, takže môže 12 miliónov osôb je to európskych štátnych občanov, ktorí žijú v inej krajine Európy, než je ich krajina pôvodu. To znamená, že tento vývoj zrejme sa rozbehol až v posledných rokoch a že naďalej tento trend bude pokračovať, takže často e, je to práve zasluha nášho zdravotníctva, že títo ľudia ešte stále žijú, takže tie problémy, skutočné problémy ešte len prídu. Ďakujem pekne. Ešte raz tu vítam pani Evu Lajn a dávam jej slovo. slovo. Ďakujem pekne. Nuž. Myslím, že k tým záverom, ktoré tu už odzneli, nemôžem až tak veľa doplniť. Trošku teda vysvetlím stanovisko Veľkej Británie, ale tie závery sú relatívne podobné. Veľká Británia sa rozhodla, že nebude e, aplikovať e, toto nariadenie, ale budeme naďalej rokovať. Chcem hovoriť o troch veciach. Poprvé, rozdiely medzi systémom v Veľkej Británii a nariadením to už ste určite počuli, len vám to pripomeniem. Potom sa chcem stručne vyjadriť k obavám Veľkej Británie, pokiaľ ide o toto nariadenie. A po tretie, dopady um, toho, že nebudeme zvolíme si možnosť opt-in, ako to bude vyzerať pre občanov Veľkej Británie, ktoré žijú mimo krajiny, alebo ako to bude s cudzincami, ktorí žijú na území Veľkej Británie. Takže tie rozdiely medzi súčasnými systémami v rámci Veľkej Británie a tým nariadením, tie rozdiely sú obrovské. Nariadenie e, prináša jasné pravidlá, pokiaľ ide o pravomoc, e, rozhodné právo. Hovorí sa tam teda o dedení e, vo veľmi širokom zmysle. Hovorí sa teda aj o klobeku a ďalších podrobnostiach. Hovorí sa tam o pravomoci pre hnutelné a nehnuteľné veci, hovorí sa o rozhodnom práve pre hmotné a nehmotné, pre hnutelné a nehnuteľné veci, ale vo Veľkej Británii je to iné. Vo Veľkej Británii jednotlivé teritoriálne jednotky uplatňujú relatívne rovnaké princípy medzinárodného práva súkromného. Je to systém, ktorý umožňuje uplatniť eh, rôzne rozhodné práva na hnutelné a nehnuteľné veci. Hnutelné toto je právo domicilu a pre, uh, veci, hnutel, pre nehnuteľné platí obvyklý pobyt, uh, teda ten obvyklý pobyt rovnako ako v prípade Írska a neexistuje možnosť vybrať si rozhodné právo. Tomuto sa venuje nariadenie a podľa mňa toto je relatívne dobrá vec pre občanov Európy že Veľké, Veľká Británia má viacero problémov s nariadením. Poprvé, ten obvyklý pobyt. Z hľadiska Veľkej Británie je e, toto centrálny pojem, ale nie je tam žiadna konkrétna definícia. Nikto nevie, čo znamená obvyklý pobyt. A je tu riziko, že viacero členských štátov môže povedať, že zosnulý mal svoj obvyklý pobyt na danom území. Napríklad občan Nemecka, ktorý žije v Anglicku, pracuje tam, je to teda žena, jej manžel žije vo Francúzsku s dieťaťom a to teda pendluje medzi dvomi krajinami a oni sa potom chcú vrátiť po roku do Nemecka, takže majú konkrétne plány vrátiť sa. Tak v tom prípade je naozaj zložité povedať, kde je obvyklý pobyt. Rovnako, keď niekto žije na juhu Španielska, ale chodí do Litvy, pretože potrebuje lekárske vyšetrenia, ide tam napríklad na rok a pol a zomrie tam, takže bude mať obvyklý pobyt v Litve alebo na juhu Španielska. To všetko otvorené otázky, ktoré nie sú zatiaľ vyriešené. My by sme teda navrhovali, aby sa ten pojem v tom nariadení, možno by sa potom Veľká Británia rozhodla pre opt-in, alebo by sa to mohlo spojiť s nejakým minimálnym obdobím skutočného pobytu na území, teda aby to sa približilo tomu pojmu trvalého pobytu. Druhá vec, pravidla pre klobek. Írsko s tým nemá problémy, ale Veľká Británia áno, pretože tam existuje systém vychádzajúci zo e, systému prevodu majetku medzi živými a pre nich je nepriateľné, keď napríklad za života dáte dar a potom e, darca zmení e, svoj obvyklý pobyt tak eh, ten recipient toho daru nevie, či má alebo nemá vrátiť dar, ktorý prijal. Napríklad, keď sa predstavujete, bezťahujete z Veľkej Británie do Nemecka a zrazu platí právo obvyklého pobytu, teda Nemecka, hoci ste predtým žili v Anglicku podľa anglického práva tak eh, pravidla klobek by mohli platiť, napriek tomu, že ste si to vôbec neuvedomili a toto je absolútne nepriateľné pre Veľkú Britániu. Ešte stručne k určitým dopadom toho, že Británia nebude aplikovať toto nariadenie, rovnako ako v prípade Irska, budú tu prelínajúce sa systémy, na jednej strane nariadenie, na druhej strane medzinárodné právo súkromné Veľkej Británie. A to je potom ešte rozlišené v rámci tých teritoriálnych jednotiek. A podľa toho, ktorý súd sa tým bude zaoberať, výsledok konkrétneho lidského konania môže byť odlišný. Dochádza k prelínaniu e, dvoch režimov, môžu vznikať konflikty, môžu vznikať e, komplikácie, pokiaľ ide o rozhodné právo a o právomoc. Napríklad e, pozrite sa na to z pohľadu občanov Veľkej Británie, ktorí majú obvyklý pobyt vo Veľkej Británii a majú nehnuteľnosť v zahraničí. Pre nich by bolo lepšie, keby platilo nariadenie, pretože ak majú nehnuteľnosť napríklad vo Francúzsku a v Holandsku, tak by celý ten problém bol riešený v rámci jedného systému. Podľa nariadenia súdy Veľkej Británie, teda obvyklého pobytu, aby mali právo moc a mohli uplatňovať svoje vlastné právo na dedičské konanie ako také. To by teda celú vec riadne zjednodušilo pre týchto občanov. Na druhej strane, keby vo Veľkej Británii neplatilo nariadenie, tak samozrejme občania, ktorí majú obvyklý pobyt vo Veľkej Británii, tak e, e, títo môžu mať samozrejme určité nehnuteľnosti v zahraničí a v tom prípade môže platiť nariadenie, stále môže platiť nariadenie. A je tu tiež problém v rozlišovaní medzi obvyklým pobytom a trvalým pobytom. Vo Francúzsku môžete platiť ako osoba s obvyklým pobytom a napriek tomu mať trvalý pobyt e, podľa anglického práva vo Veľkej Británii. Takže tu môžu byť občania štátov, kde platie nariadenie, e, ktorí žijú vo Veľkej Británii, títo budú znevýhodnení. Osoba, ktorá e, zomrie napríklad v Konvole, ale má majetok v Španielsku a v Grécku, tak tu budú vážne problémy s prelinajúcimi sa systémami, ak nebude platiť nariadenie. Nariadenie by bolo výhodné pre takéto osoby. A ak niekto vlastní nehnuteľnosti vo viacerých regiónoch Veľkej Británie, napríklad niekto žije v Anglicku, ale vlastní niečo aj v Škótsku alebo v iných európskych krajinách, tak bude mať ešte ďalší problém, pretože dedenie nehnuteľnosti pôjde podľa britského práva, ale eh, ak máte niečo v Škótsku, tak to pôjde podľa škótskeho práva, vo Francúzsku podľa francúzského práva, takže to naozaj mimoriadne komplikované. A potom výber e, rozhodného práva, toto je tiež mimoriadne problematická záležitosť. Vy si môžete samozrejme podľa nariadenia vybrať e, právo, e, ktoré chcete, ale podľa pravidiel medzinárodného práva súkromného v Veľkej Británii to možné nie je. Takže napríklad občan Francúzska, ktorý zomrie s obvyklým pobytom v Veľkej Británii, ale má dom v Londýne aj vo Francúzsku, tak e, tohto situácia bude veľmi odlišná v závislosti od toho, či bude platiť nariadenia alebo nie. A ešte posledný problém, toto je uznávanie a výkon rozhodnutí. Existuje unitárny systém medzi štátmi Európskej únie vychádzajúci z nariadenia a celý tento režim vychádza z nasledujúceho predpokladu, z predpokladu vzájomnej dôvery medzi štátmi, ktoré sú súčasťou nariadenia, takže budú tu jednotné pravidlá, pokiaľ ide o súdnu právomoc, nebude tam žiaden problém s uznávaním rozhodnutí. Systém však nebude fungovať, ak Veľká Británia nebude e, členom toho nariadenia. V takom prípade by tu boli pravidlá, ktoré už platia vo Veľkej Británii momentálne. A tieto by platili aj pre členské štáty, pretože pravidlá uznávania podľa nariadenia môžu platiť nemôžu platiť e, z oči voči krajine, ktorá e, nariadenie neprijala. No a potom ešte e, osvedčenie o dedení, dedické osvedčenie. Orgány Veľkej Británie by ho nevydávali. V tom prípade by mohla vzniknúť taká situácia, že to napríklad vydá na základe zvyškovej právomoci nemecký súd, hoci sa to týka Veľkej Británie a otázka z niečo s tým urobí Veľká Británia, ako sa tomu postavia miestne úrady. Na záver, myslím si, že keby sme e, nešli cestou optinu, tak by to nebolo výhodou ani pre občanov Británie žijúcich v zahraničí, ani pre e, Európanov žijúcich e, na území Veľkej Británie. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Frau Lein. Ďakujem pekne. Rovno by som dal slovo ďalej. Je tu doktor Rembert Süß z Nemeckého notárskeho inštitútu a chcel by som dodať, že doktor Züs napísal veľmi hrubú knihu, má viac, viac ako 1500 strán o európskom kolíznom, daňovom, dedickom práve a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, aby som chcel popísať, aký dopad bude mať nariadenie na nemecké právo. Sú tu určité práva, veci, ktoré sa týkajú materiálneho práva. Ako iste viete, v Európe sú dva rozličné systémy, ako, sa, ako je možné E, riešiť tieto veci. Je to jednotný prístup v Francúzsku, Belgicku, Taliansku. Tu stačí koncenzus na to, aby sa previedlo vlastníctvo jednej veci. Čo sa týka Nemecka, Španielska Švédska, tam je iný systém. To znamená, že je nutné dosiahnuť určitú zhodu, musí tam byť registrácia a potom je možné vykonať prevod. Tu ide o ochranu v rámci prevodu vlastníctva je nutné objasniť v rámci toho procesu, kto je vlastne majiteľom. To celé vlastne pokračuje v dedickom práve. Čo sa týka prevodu na dediča, alebo napríklad v prípade dedenia, dedictva, pozostalosti, tu ide o to, že sú tu štáty, kde je rozličný systém, tie oddelený systém, kde sa vykoná registrácia alebo odovzdanie, potom sú tu štáty, kde je ten jednotný systém, kde je teda dohoda, ktorá stačí na to, aby sa vykonal prevod vlastníctva. Máme tu návrh nariadenia. To povedzme si takýto príklad. Takže osoba má pobyt v, Nemecku, v Taliansku, zomrie a, zanechá po sebe nehnuteľnosť v Nemecku. Je tu článok 39b tohoto návrhu, tu sa vykoná dedické osvedčenie, kde je uvedené, že majet, vlastníctvo nehnuteľnosti v Nemecku sa už previedlo, preto lebo článok 39 vychádza z toho, že to vlastníctvo sa, sa ustanoví, takže toto vlastníctvo by prešlo na odkazníka. Tu by sa to zapísalo do katastra nehnuteľnosti. Podobne by sa to riešilo pri rozličných nariadeniach, ktoré, o, ktoré, o ktorých vydanie požiadal poručiteľ. Takže máme tu určité právo, kde ide o prevod celého majetku. Potom je možné riešiť aj jednotlivé predmety. A tu máme určité pravidla. Ja. Ein zweites Problem, was sich hier ergibt, ist die... Potom je tu ďalší problém. To je uznávanie, vzájomné uznávanie. Dôležité by sa vytvorili pravidlá, pri tie dokumenty, ktoré sa Vystavia v jednom štáte mali byť použité v druhom štáte bez toho, aby si to vyžadovalo nejaké ďalšie preukazovanie alebo osvedčovanie. Návrh vychádza z pojmu uznávania. Uznávanie to poznáme z medzinárodných občianských, občianskoprávnych procesov, to sa uznajú rozsudky, ktoré majú určité no, dopady. Pri dokumentoch niečo takéto by nebolo možné, použijeme ten prípad tej osoby, ktorá žije v Taliansku, ktorá zosnula v Nemecku, dal, dala vypracovať určitý dokument, a ktorou sa ďalšia osoba vzdáva dedictva. Potom by museli s týmto dokumentom pracovať talianské orgány, pričom talianské právo nepozná takýto pojem. Takže čo sa týka uznávania tento pojem nie je vhodný. Namiesto toho by bolo dobre uviesť, že dokumenty, ktoré sa e, využívajú v jednom štáte, na použitie v druhom štáte nepotrebujú žiadnu apostilu alebo nejaké iné osvedčenie. Ďalší problém je uznávanie, čo sa týka dedického práva, tak to máme tri aspekty. Dôležité je mať určité informácie, ktoré sa môžeme opierať, tieto nemôžu byť ľubovoľne meniteľné a potom je nutné uplatniť také dedické právo, ktoré je známe odkazníkom a dedičom. Niekedy je toto zložité a v konečnom dôsledku aj obvyklý pobyt, to tiež nie je právne jednoznačný pojem. Ako nájsť nejaké riešenie? Je tu model, ktorý vyplýva z Hakskej konvencie. Je to určitý model, ktorý vlastne tu máme už roky v krajinách Škandinávie. A bolo by možné, aby tam bola špecifická dohoda alebo doložka pre účel dedického práva a bolo im možné nejakým iným spôsobom to riešiť. Mož, bolo možné to prepojiť so štátnou príslušnosťou. Tu je tu ďalší problém, to je otázka Ranboa. Tak napríklad je tu kalifornské právo, ktoré hovorí, že Lidské otázky sa riadia zvyklostným právom. To by znamenalo, že nemecký orgán by potom mohol riešiť pozemky v Nemecku pro nemeckého práva a potom táto otázka ranvo je veľmi rozšírená. Myslím si, že väčšina štátov to už medzičasom akceptuje. Potom článok 26 nariadenia vychádza z toho, že dedický štatút zo zahraničia nespadá pod kolízne právo to by znamenalo, že vlastne by sa to malo riešiť v tom takýto prípade dedičstva podľa kalifornského práva a to je niečo, čo by vlastne nemecké orgány asi nemohli realizovať. Preto by sa mali zaviesť pravidla Ranvoa a to je ten prípad Lex Jury. A potom je dôležité poukazovať na právo iného členského štátu. Čo sa týka formálnej stránky, formálnej stránky závetov, tak tuto nie sú záväzné v návrhu nie sú žiadne závetné, záväzné podmienky, malo by, sa, malo by sa to zaviesť, ale by to bolo záväzné. Samozrejme, možnosti sú viaceré. Napríklad Európska únia by mohla ratifikovať Hákský dohovor o dedičstvách alebo by bolo možné prevziať určité časti z tohoto dohovoru. 19 štátov už konec koncov podpísalo tento dohovor a sú to ďalšie štáty, ktoré uplatňujú podobné pravidlá vo, svoj, vo svojich právnych systémoch. Ja vychádzam z toho, že určite je tu veľká zhoda a určite tieto pravidlá sú primerané a podľa mňa nie, nemôže byť žiadny odpor voči týmto pravidlám sa týka detských zmluv, detských dohôd, dôležité, aby sa to právo nezmenilo, to znamená, že keď sa niekto presťahuje, dedická dohoda by sa mala aj naďalej riadiť podľa toho práva, pod akým bola uzavretá. Tu je určitý problém s prechodnými prechodným obdobím. Napríklad nejaký Nemec žijúci v Taliansku uzavrie dedickú dohodu. Podľa dnešných pravidel je to bezproblémové, lebo síce v talianskom práve neexistuje tento pojem, ale Nemecko a a Taliansko hovoria, že potom sa uplatňuje právo e, krajiny pôvodu. Ak nariadenie vstúpi do platnosti, tak potom vlastne platí právo štátu, v ktorom sa zdržiavala osoba, ktorá nariadila takúto, takúto dohodu. A to znamená, že zrazu by sa tu uplatňovalo talianské dedické právo a oni mohli povedať, že takáto dohoda je neplatná. To znamená, že je dôležité vytvoriť určité prechodné predpisy pre tieto staré prípady a ja som v mojom dokumente uvedol určité návrhy. V tejto súvislosti by bolo možné ísť cestou nejakého jednotného testamentu. V Nemecku takéto niečo máme, ale v návrhu nariadenia to nie je spomenuté. Ja som to zapracoval do návrhu. Ja, Dank, Herr, äh, Dr. Süß. Ďakujem pekne, doktor Züs. A teraz má slovo pani Sara Godešo Patry z Univerzity François Rabelais de Tours. Je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne. Na základe zvykového práva a sa odvíja teda aj francúzske e, právo pre dedičstvo a sú aplikované a uplatňované pomerne staré pravidla. Otázka je, či e, to zvládlo ten test času, tak povediac. To je viac ako isté, je viacero systémov. A nariadenie zo 14. októbra, v prípade, že by malo platiť, tak e, potom by došlo k výrazným zmenám aj vo Francúzsku Nedá sa povedať, že tu nie sú nejaké styčné plochy medzi týmito nariadeniami, medzi týmito pravidlami. Každopádne kontinuita a obnovenie to sú dva hlavné body to, tejto prezentácie. Medzinárodné súkromné právo v oblasti eh, dedenia je veľmi podstatné z pohľadu týchto záležitostí, pretože týka sa práve rozhodovacích právomocí a to tam, kde by nebolo uplatňované eh, právo národné. V prípade, že takéto isté kritérium eh, bude aplikované na príslušný súd, tak eh, potom to bude v zmysle francúzskej legislatívy. je tu určité, teda, tieto, tieto, zakladajú sa tu možnosti výberu rozhodného práva a je to v závislosti od e, obvyklého pobytu. Zosnulého. to by bolo kritérium, ktoré by e, bolo to podstatné z pohľadu určovania e, majetku zosnulého. V prípade, že by to išlo v zmysle obvyklého pobytu, tak by to bolo v súlade s tým nariadením, ale Každopádne treba v texte niektoré veci jasnejšie e, zadefinovať, tak aby bolo jednoznačné, čo sa myslí pod e, slovom e, obvyklý pobyt. Zákon o dedení článku 14 je podľa všetkého v súlade s zvykovým právom Francúzska. Hovorí sa o tom, že v prípade konflikt, konfliktu nariadení by sa toto vzťahovalo na celý proces dedický ale aj dokonca ani na konci toho nariadenia nie je to úplne jednoznačné, pretože na konci článku 21 sa dá veľký priestor na odchýlne konanie. Podľa nás eh, by takéto niečo veľmi spomalilo proces dedenia a takisto by to viedlo k nedostatku súdržnosti a koherentnosti. my si kladieme otázku, aká je kompatibilita takéhoto postupu s paralelným procesom osvedčovania správcu dedickej podstaty, tak povediac. Vo Francúzsku, eh, kebyže je takýto správca eh, menovaný v zmysle zahraničného práva, tak by to bolo možné len v prípade, že by nedošlo potom k nejakému zásahu do eh, majetkovo-právnych náležitostí, ktoré sa týkajú Francúzska. francúzsky systém e, súdnej právomoci sa vzťahuje na nehnuteľný majetok. Čiže tu nám by ten návrh e, aby vlastne predstavoval úplnú obnovu, úplnú, úplnú, úplnú novinku z pohľadu nášho systému. A tá novosť by bola dvojená dvoraká. Tuto sú úplne veci odlišné, keď sa pozrieme na tie rozsudky francúzských súdov do posiaľ. Cez takéto európske osvedčenie dedické by sa ale uzavrala istá medzera, ktorá v súčasnosti panuje v legislatíve francúzskej. Závisí to totiž od toho, či ide o hnutelné, respektíve nehnuteľné majetky. Ale francúzske pravidlo hovorí o tom, Takže aj toto je nevyhnutné upraviť a poručník eh, môže takéto veci rozhodnúť, ale to samozrejme je len eh, vedľajšieho charakteru. Čiže francúzsky systém by bol potom eh, prevrátený na hlavu. kazačnej. kazačný súd stanovuje príslušnosť súdu v závislosti od toho, kde sa nachádzajú veci, ktoré sú predmetom dedenia, alebo majetok, ktoré je predmetom dedenia. Je toľko práv, koľko je typov nehnuteľnosti a koľko je miest pobytu. Bol tu pokus e, vyriešiť niektoré nedostatky takým, takouto formou, takýmto spôsobom. A tieto mnohé pokusy môžu vyplynúť do ešte väčšej nerovnoprávnosti, respektíve do väčších nerovností Predstavte si, že niekto si zvolí za miesto pobytu Francúzsko, bude mať nehnuteľnosti vo Francúzsku aj v Británii. Obe by mal, sú rovnaké hodnoty. V prípade, že závetie bude, závete bude myslieť na deti a že tie nehnuteľnosti vo Francúzsku eh, by pridelil tie nehnuteľnosti vo Francúzsku tým, najm, najm, tým deťom, tak potom by bolo nevyhnutné pre tieto deti nájsť inú patričnú právnu úpravu. A to štiepenie, ktoré existuje aj e, vo francúzskom práve, tak to by bolo uplatňované aj v tomto prípade. Čiže my vieme, že existujú takéto medzery a snažím sa ich e, uzavrieť. Kasačný súd e, nejakým spôsobom sa opiera o princíp Randvoj a v závislosti od toho, kde sa nachádza ten, ten, ten dedič, tak eh, podľa toho budú upravované otázky súdnej príslušnosti. Článok 7 návrhu by potom riešil isté princípy, a teda respektíve by ich stával na hlavu vo Francúzsku. Ale eh, každopádne to môže byť pozitívna právna úprava. A otázka nejakých takých referenčných eh, bodov alebo takých vzťažných bodov, tá je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o akékoľvek Dedenie Medzinárodné privátne právo francúzske by e, muselo byť v súlade s tým vnútroštátnym poriadkom. A tu ide o dedenie a o prechod e, celého toho predmetu dedenia. Keď e, sa nejakým spôsobom charakterizuje teda prípad smrti, tak sa vychádza e, z toho miesta pobytu. Sú tu isté hranice a v prípade, že tie najnovšie reformy nie sú schopné zohľadňovať e, tie potrebné úpravy, vlastne toto vnímame ako istý pilier našeho vnútroštátneho práva. V prípade, že vstúpime na, to, na tú medzinárodnú úroveň, tak musíme vychádzať e, z práv dedických, e, ktoré plynú pre tých e, poručiteľov. Keď sú není nejakým spôsobom striktne upravené tieto otázky dedičstva, tak sa môžeme oprieť aj o iné, e, práva, iné právne poriadky, ako je vnútroštátny poriadok. Voľba rozhodného práva by potom bola možnosťou, e, ako si uplatniť tie objektívne e, práva na, na dedenie. Keď sa pozrieme na ten francúzsky systém, tak potom pro juris je to možné len vtedy, ak sú príjmané isté konkrétne opatrenia ochrana rodín. Ďalšia vec, a to by vlastne ohrozilo naše základné práva, článok 27.2, teda toho návrhu, by vlastne ohrozil e, fungovanie nášho systému. E, bude teda táto výnimka neuplatňovaná v prípade, e, že to zahraničné právo je iné ako Lex Foris, potom nie je možné to kritizovať, alebo potom bude prijaté radikálne e, riešenie a tým pádom vlastne e, by bola vytvorená istá rezerva, dedičská rezerva. Ale aj toto by nebolo úplne v súhľade so francúzským poriadkom. Nechceme tvrdiť, že prvé riešenie nemá žiadne výhody, úplne opačne. V prípade, že zabezpečíme väčšiu flexibilitu a predvydateľnosť pri e, uplatňovaní rozhodného práva, tak potom niektoré ťažkosti, ktoré vyprávajú z niektorých medzinárodných konaní, tak tie budú, budú musieť byť takto vyriešené. To platí aj pre prípad osvedčenia dedického európskeho. Tým pádom by návrh zaplnil medzeru, ktorá existuje vo Francúzsku, pretože Francúzsko nepodpísalo dohovor Hákský z 73., ktorý sa týka takýchto medzinárodných dedických konaní. Právnici hovoria o nejasných alebo sporných dedických konaniach a keď ide o tretie osoby, tak treba vychádzať z notárskeho aktu, kde je vlastne konštatovaná prvýkrát možnosť dediť. Avšak takéto osvedčenie alebo takýto dokument, certifikát platí len pre e, krajinu, ktorá uznáva takéto, takú, takúto, takéto dokument. testamenty alebo závetie, ktoré sú vydávané notárom a ktoré sú uznávané aj v iných krajinách alebo ktoré sú vydávané teda v zahraničí, takéto e, sú aj vo Francúzsku uznávané za istých okolností, ale tá otázka je nie celkom vyjasnená. Európsky, Európske dedické osvedčenie by preto musela zaručiť e, celý predmet dedenia, celé právo dedické. Preto návrh nariadenia postaví úplne na hlavu e, túto oblasť e, dedickú, e, pokiaľ ide o francúzske medzinárodné privátne právo. Ale samozrejme, návrh má aj isté výhody, ale plinie z neho aj značné množstvo obav. Preto by sme chceli aj spomenúť v tejto súvislosti, že rozsah pôsobnosti nie je úplne jednoznačný. Text takisto nie je jednoznačný. To znamená, ktoré časti textu treba prebrať. A takisto isté konflikty nie sú e, riešené, konfliktné prípady, aj napriek tomu, že treba uznať, e, že Francúzsko e, podpísalo Hákský dohovor zo 61. Pani Godžo Patri, pokiaľ ide o text, tak ten francúzsky text je najjednoznačnejší, originálnejší. Tí, ktorí sa zaoberajú týmto nariadením. Tí, tí, tí, tí všetci tu boli, tí všetci mali možnosť vyjadriť sa len veľmi e, skratkovite. Chcem mi teraz privítať pani Elizabeth Šojba, e, právničku, ktorá pôsobí na Viedenskej univerzite a ktorá je takisto vedúcou e, rakúskej delegácie pri CCBM. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že som mohla dnes prísť sem, že si vypočujete môj príspevok. Je to iba málo vecí, v ktorých by sa naši občania vyznali tak dobre, ako v národných pravidlách pre dedičstva. Však hovoríte to sami, keď si predstavíte to vaše nariadenie o dedičstve, ako to je vlastne u vás, kto je dedič zo zákona, ako to je pri deťoch, pri manželoch, čo musíme zohľadniť, je tu nejaké započítanie darovaného majetku. Toto všetko nám poskytne odpoveď na otázku, či, je, či dedič môže len tak prevziať ten majetok, alebo či je nevyhnutné, aby súd rozhodol, napríklad ako je to správou toho dedictva. A potom je tu dôležitá otázka cesarenčných pozostalostí či tá krajina pôvodu určuje tie pravidlá, ako sa bude riešiť toto, túto pozostalosť, či to bude podľa e, posledného miestu bydliska, podľa trvalého bydliska, podľa štátnej príslušnosti alebo podľa miesta, kde sa nachádza tá samotná vec. Samozrejme, ak by sme si položili túto otázku, dostaneme rozličné odpovede a toto odzrkadluje vaše právne, národné právne systémy. Toto je jeden z dôvodov, prečo pri cezhraničných pozostalostiach dochádza také rozpoltenosti. To znamená, že je to aj veľká potreba mať určitý nástroj, ktorý minimálne pri stanovení medzinárodnej súdnej príslušnosti alebo uplatňovania právneho systému E, kdyby teda bola snaha vytvoriť určitú mieru harmonizáciu, harmonizácie, aby to boli jasné pravidlá, aby sa našim občanom takto pomáhalo, keď ide o to, aby sa čo najrychlejšie identifikovalo, podľa akého dedického práva sa to bude riešiť. Ten návrh, ktorý sa prezentoval v kapitolách 4 a 6, to, čo sa týka uznávania rozhodnutí a čo sa týka tých dedických osvedčení, toto je podľa mňa významný pokrok tých ďalších kapitolách 1, 2, 3 a 5, tam, kde ide o tie oblasti, kde sa má uplatňovať to právo a kde ide o uznávanie verejných dokumentov, zdá sa, že sú tam ešte určité ustanovenia, o ktorých by stálo za to diskutovať, aby sa ten celý návrh zlepšil. Ten návrh v tej podobe, ako ho máme teraz, môže spôsobovať určité problémy. A síce môže to viesť tomu, že by v niektorých oblastiach boli ešte zložitejšie pravidlá a kde by sa nepodarilo odstrániť to rozdelenie pozostalosti a niekde by dokonca mohlo dojsť k omeškaniu e, pri konaniach, mohlo by to zvyšovať ešte náklady. Takže tu ide o hmotné právo, o rodinné právo, a zároveň sú tu tie obavy, že to vzájomné obojstranné uznávanie, ako poznáme, by mohlo byť obmedzené, lebo tu hovoríme o, iba o verejných dokumentoch, nehovoríme tu o dokumentoch, ktoré podľa príslušného domáceho práva a pôsobnosti sú porovnateľné. Ja som sa snažila zamerať na tri body, pokúsim sa to vysvetliť na niekoľkých príkladoch a v mojom dokumente som sa snažila opísať aj to, aké bolo možné dosiahnuť zlepšenie v tejto oblasti. Diskusiu o týchto bodoch považujem za nevyhnutnú, lebo si myslím, že mnohé z tých námietok, ktoré budete počuť, boli z časti spomenuté už pred rečníkmi. Možno prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov by sa dali zmeniť aj tie rozhodnutia Írska a Spojeného kráľovstva. Možno bolo dobré, aby oni sa do toho zapojili. Teraz, čo sa týka zásahu do hmotného a rodinného práva. Ten návrh hovorí veľmi jasne, že nechce prekročiť ten rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov. Zároveň sa tam uvádza aj to, že aspekty rodinného práva mali byť vyňaté. Keď si pozriete ale jednotlivé ustanovenia, tak vidíte, že sa to nie vždy podarilo. A chcel by, chcela by som upriamiť vašu pozornosť na niektoré príklady. Poprvé, rodinné a detské právo to sú samozrejme veľmi rozdielne veci. Dedické právo rieši e, pozostalosť Zatiaľ, čo rodinné právo rieši také veci, ako je, ako je e, rodinný stav osôb. Toto je veľmi dôležité. Je to tak, že rodinná politika každého členského štátu spolu určuje aj jednotlivé pravidlá pre pozostalosť a pre dedenie. Keď si pozriete národné systémy, tak vidíte, že e, druh alebo manžel, manželka, nemanželské dieťa a toto rieši, či má nárok na určité dedistvo alebo či tam vyživovacie povinnosť a tak ďalej. To sú pravidlá, ktoré sa týkajú aj e, dedického práva, ale je to, má to, to pozadie e, sa nachádza niekde v rodinnom práve. To znamená, že rodinné a detské právo sa nedajú vždy od seba oddeliť, tak ako to proklamuje ten návrh. Teraz spomeniem krátke príklady, kde je jasné, ako sa to prelína a síce, že rodinné a detské právo sú úzko prepojené. Napríklad, čo sa týka dedine zo zákona, v Rakúsku je to tak, že manželka manžel je znevýhodnený voči deťom deti dostanú väčší podiel na dedictve ako manželka manžel. Naopak pri, pri nemanželských deťoch a pri manželských deťoch nemajú rovnaké, rovnaké práva. Takisto manžel, manželka alebo registrovaný partner majú rovnaké práva. Teraz, ak osoba má obvyklý pobyt alebo posledný pobyt v nejakom štáte, kde tie národné pravidlá sú iné, kde napríklad je zvýhodnený manžel, manželka alebo nemanželské dieťa nemá žiadne dedičské práva alebo je obmedzené, tak potom tie práva rodinných príslušníkov v štáte pôvodu môžu byť obmedzené. To isté sa týka aj vydedenia. Podľa rakúskeho práva môže byť vydedený niekto, kto hrubo porušuje pravidlá ako napríklad vyžívací povinnosť. Toto je, môže byť dôvod na videnie a videnie by znamenalo, že deti dostanú potom väčšie dedictvo. Keď nejaká osoba hrubo porušuje vyžívací povinnosť voči manželovi manželke, ak náhodou má posledný pobyt v takom štáte, kde takéto pravidlá neplatia, tak tu by nastal významný zásah. Podobne sa týka aj vena a započítania. Napríklad v Rakúsku aj dary deťom sú úzko prepojené. To znamená, že ak deti ak sa, ak sa deti nezohľadňujú poslednej vôli, dostanú tzv. povinný podiel a zároveň si musia započítať na ten povinný diel, čo možno už dostali ako veno od rodičov. Ak teraz osoba sa vysťahuje do iného členského štátu alebo má svoj posledný pobyt v nejakom štáte, kde takéto pravidla nie sú, tak v tomto prípade sa zasahuje masívnym spôsobom do do, do práv, ktoré vyplývajú z rodinného práva. To, čo som tu povedala, platí samozrejme o to viac ešte pre ten povinný podiel. Ten povinný podiel v niektorých právnych systémoch neexistuje. V rakúskom práve dostane manželka, manžel, deti, v niektorých prípadoch aj rodičia, povinný podiel, ak nedostanú alebo nič v poslednej voli, alebo príliš málo. To je jasné politické rozhodnutie v oblasti rodinnej politiky. Tu sa tak vysoko hodnotí tá blízkosť k tomu poručiteľovi, že sa to rieši takýmto spôsobom. Ak teraz poručiteľ má svoj posledný pobyt v nejakom štáte, kde táto povinnosť neexistuje alebo v inom rozsahu, tak potom osoby, ktoré na základe E, príbuz, príbuzenstva, možno by dostali iné, iné podiely. Potom tu sú ešte v, v rakúskom systéme ešte ďalšie veci, ako napríklad, keď zoberie poručiteľ, manžel, manželka má nárok na bývanie, v, na, na, na pobyt v danej nenúteľnosti, ako aj na vybavenie domácnosti. Toto je pravidlo, ktoré mám v Rakúsku. Toto je určité, určitá vyživovacia povinnosť, ktorú musia splniť dediči. To znamená, že oni musia zabezpečiť, aby ten mm, partner, manželka, manžel dostala tieto predmety. Ak sa neaplikuje právo príslušného štátu, keďže poručiteľ mal pobyt v inom štáte, tak sa masívnym spôsobom zasahuje do práv dedičov niekto môže povedať, že dobre, že však toto ešte nie je také závažné, lebo je to možnosť výberu právneho systému a tá, to vyrieši mnohé veci. Áno, výber právneho systému umožní si vybrať právo z krajiny pôvodu. Áno, to je pravda, ale bolo by možné to pravidlo ešte zlepšiť, lebo je tu určitá diera v tom návrhu. lebo poručiteľ má tu možnosť vybrať si právny systém a to znamená, že on, sa, on, sa, on si môže zvoliť taký štát, kde by sa zabezpečili, kde, sa, kde by sa neuznávali rodinné práva jeho rodinných príslušníkov a môže sa vedome snažiť napríklad my si nevyberie právny systém môže, môže takto poškodiť dedičov. Toto bolo pár jednoduchých príkladov, ktoré mali jasne poukázať na to, že ten návrh by sa nemal snažiť eh, regulovať viac, ako je nevyhnutné. A oblasť rodinného práva mala byť vyňatá. To sa nepodarilo vo všetkých bodoch a preto je podľa mňa nevyhnutné ešte raz vykonať takú due diligence revíziu a položiť si otázku, či to bolo všade zohľadnené. Napríklad zoberme si článok 13 alebo výnimky. Je toto všetko nevyhnutné na to, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý chceme, alebo ten návrh tento rámec prekračuje? Možno je to preto, lebo je tu mnoho otázok, ktoré sa týkajú rodinného práva a ktoré sa opierajú článok 81 odsek 3, kde je možné začať s konaním, alebo potom článok 19, článok 1, článok 17, dajú sa tieto ustanovenia zmeniť v takom zmysle, aby tieto obavy už boli tak povediac neoprávnené. V mojom dokumente som uviedla určite návrhy, ako by sa to dalo upraviť a bola by som rada, keď sme to mohli diskutovať. A teraz ešte k nejasným pravidlám. Sú tu určité ustanovenia, ktorých vzájomný vzťah nie je úplne jasný. Tak napríklad majú byť z toho vyňaté, vyňatá povinno, vyživovacia povinnosť to som už časti spomínala, ale sú tu potom určité povinnosti, ktoré majú charakter vyžívacej povinnosti, ako napríklad právo na bývanie v nehnuteľnosti. To znamená, že čo tu má prednosť, ktoré pravidlá, podľa mňa bolo dobré to vy, e, vyriešiť jednoznačne. Potom je tu aj ďalšia otázka. To sa môže voči tomu odvolať. Podľa rakúskeho práva je možné zostaviť testament a nariadenie hovorí, ako keby tento testament bol možný aj vtedy, keď osoba mala pobyt v takom členskom štáte, kde e, takéto pravidlo neexistuje. Potom je tu článok 13, e, 19, kde je odvolávka a ostáva otvorené, či by to bolo takto možné. plne bolo dobré, keby to bolo jednoznačne vyriešené. Niečo podobné sa týka aj vena a darov a tá som uvedel, uviedla v mojom dokumente. A ešte asi posledná vec. Ja pochádzam do štátu, ktorý je dobrý v oblasti prepojenia. Tu sa opierame o určité právne podmienky. To znamená, že my to, to uplatniteľné právo prepájame so štátnou príslušnosťou. To znamená, že dediči odkazníci nemajú, dôkaz, nemajú dôkazov, nie sú dôkazové bremeno. To, mm, a tu, sú, tu súdy môžu rozhodnúť, či teda to, tá štátna príslušnosť bola alebo nebola. A takto je možné rýchlo zistiť e, aplikovateľné právo. Sa opierame Hákský dohovor a podľa mňa ten, to posledné miesto byliska by bolo dobré východisko. Nakoniec vieme, ako to bolo s tým hákským dohovorom. Nevstúpil do platnosti preto, lebo v praxi bolo zložité to s tým posledným miestom bydliska. Posledné miesto bydliska sa opiera určité fakty, ktoré je mož- na no, určité skutočnosti, ktoré je možné veľmi ťažko overiť. Takže dôkazové bremeno by bolo na jednotlivých zmluvných stranách a pozostali by museli povedať, prečo a kde bolo to posledné miesto bydliska. Samozrejme je to zložité, keď ten človek už nežije. Podľa mňa intervivus je to dobré riešenie, ale v prípade úmrtia už nie. Bo takto nie je možné rýchlo prijať rozhodnutia. Ako budeme postupovať v praxi, overíme si napríklad roamingové poplatky alebo telefónne účty, účty za elektrinu a potom e, susede poslúžia ako svetkovia. Celé to bude môcť, možno viesť výsledku, už nebude jednoznačný výsledok. Sú totiž to ľudia, ktorí majú pobyt vo viacerých členských štátoch. To znamená, že takto by mohol nastať mm, neuspokojivý výsledok a celý ten proces bol veľmi zložitý. Ja chápem, že štátna príslušnosť dnes nie je spolahlivý bod. Žijeme v Európskej únii, ale zdá sa to byť atraktívne. Európska únia sa snaží potla, e, niekde do úzadia zatlačiť otázku štátnej príslušnosti. A možno by bolo lepšie, keby sme sa opierali určité stabilné podmienky, nejednoducho fakty. Ak sa budeme snažiť zadefinovať to prepojenie napríklad na posledné miesto bydliska, tu sa budeme musieť opätovne opierať o fakty a kto bude mať to dôkazové bremeno? To, čo tu mám v Európe, je problém, že ten obvyklý pobyt, tento pojem sa vykladá v každom členskom štáte iným spôsobom. V Európe musíme mať jednoznačné riešenie, kde sa budeme opierať o právne fakty a kde bude možný výklad Európskym súdnym dvorom, aby sa obišli také zložité dokazovacie procesy. Podľa mňa by bol, sa nám určite podarí nájsť také, také riešenie, ktoré bude rýchle a stabilné. A keď sa nájde takéto riešenie, podarí sa dosiahnuť pokrok. Ak, ak sa to nepodarí, tak bolo by dobré, aby predbežne sme išli tou cestou, by sme sa opierali o tie národné pravidlá a potom hľadali ďalšie riešenie, aby nariadenie vstúpilo čo rýchlejšie do platnosti. Ďakujem pekne a rovno dávam slovo pani Rite Lepiniemi, ktorá je predsedničkou Fínskej advokátskej komory. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že mám túto príležitosť vystúpiť na tomto fóre a vyjadriť sa otázkám týkajúcim sa dedenia zo zákona a zo závetu. Dovolte mi, aby som zdôraznila v súvislosti zo pár problémov. Pokiaľ ide o súdnu právomoc, fínske právo a toto nariadenie tu po rovnakej línii ale členské štáty majú rôznu definíciu, rôznu predstavu, pokiaľ ide o obvyklý pobyt. Vo Fínsku žijú osoby, ktoré majú trvalý pobyt v inom členskom štáte. Takže naozaj je potrebné riadne tento pojem definovať. Teda ide o pojem obvyklého pobytu, samozrejme. Výber rozhodného práva, toto je veľmi pozitívna vec, ktorá by mala byť eh, samozrejme k dispozícii, takáto možnosť voľby. Pravidlo, podľa ktorého by sa malo uplatňovať právo toho štátu, kde mal zosnulý posledný obvyklý pobyt. Toto pravidlo je, myslím, poriadku, hoci sú tu určité výnimky. Požadujeme 5-ročný pobyt na území daného štátu, pokiaľ osoba nie je občanom Fínska. Samozrejme, že niekedy sa môžu vyskytnúť prípady, kedy to dedičstvo alebo to dedenie prebieha proti vôli zosnulého, proti vôli poručiteľa. My podľa fínskych pravidel máme možnosť výberu rozhodného práva, avšak mnohí si neuvedomujú túto možnosť. Neuvedomujú si, aké sú zákony krajiny, v ktorej žijú, napríklad kam sa presťahovali za prácou. Pokiaľ ide o právoplatnosť, platnosť poslednej vôle závetu, táto sa často posudzuje podľa práva určitého štátu a práve tu voľba rozhodného práva je kľúčová a často problematická, keďže v rôznych členských štátoch sú rôzne systémy. Pokiaľ ide o rozsah platnosti nariadenia, to nariadenie pokrýva širšie súvislosti než naša domáca úprava. Pokiaľ ide o hmotné právo, tam sa dodržiava obvyklý pobyt, pravidlo obvyklého pobytu v prípade ostatných veci platí fínske právo. Nariadenie ponecháva túto otázku otvorenú. Napríklad pokiaľ ide o stanovenie poručníka nad majetkom, ak sú tu určité problémy počas dedičského konania, Často je potrebné aplikovať právo iného členského štátu, štátu na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť. A bolo by naozaj komplikované, keby sa aj postupy určovali podľa práva iného členského štátu. Z hľadiska Fínska je mimoriadne dôležitá jedna vec a to uznávanie a výkon rozhodnutí Mnohé veci súvisiace so závetmi sa dá vyriešiť prítomnosťou dvoch svetkov. A ak dôjde k nejakému sporu, advokát, právnik sa venuje rozdeleniu majetku Toto však nemá um, Skrátka, výsledkom tohto nie je nejaký dokument, nejaká verejná listina, ktorá by bola uznaná v ostatných členských štátoch. Rozhodnutie advokátov, právnikov sa často považuje za dokument s právoplatnosťou. Ďakujem veľmi pekne pani Lepiniemi. Dovolte mi, aby som teraz vyzval kolegyne, kolegov. Nech sa páči, máte príležitosť položiť otázky. Pozrám na hodinky, takže stihneme asi iba jedno kolo. Myslím, že jeden z rečníkov nás už musel opustiť, keďže mu o chvíľu letí lietadlo. Nech sa páči, kto má záujem položiť otázku, pani Lichtenberger. Ja mám hlavne jednu otázku. Výnimočne ide o otázku, ktorá vyplýva z regionálnej príslušnosti medzi Rakúskom a Talianskom. Pokiaľ ide o Južné Tyrovsko, máme špeciálne úpravy. Týkalo by sa to o nejako tej novej úprave, sa to týkala by sa nová úprava aj tohto, pretože to je lex specialis aj v rámci rakúskeho dedičského práva. Ďalšie otázky, nech sa páči kolegovia. Ak dovolíte, ja mám otázku na kolegov z Irska, z Veľkej Británie. Ja som to preklada, počúval iba z e, tlmočenia. Obvyklý pobyt ste spomínali, že to nie je to isté ako trvalý pobyt domicil, bydlisko a domicil. Mohli by ste sa prosím ešte k tomu vyjadriť, ako to teda vyzerá z vášho hľadiska? Pani kolegyňa Volis, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala všetkým hosťom. Myslím, že ich prezentácie sú veľmi napomocné v našom myšlienkovom procese na tomto dôležitom, ehm, dôležitej téme. Uh, Čím viac sa tým zaoberáme, tým viac si uvedomujeme tú zložitosť. Ak dovolíte, mám otázku na, britského zástupca, na britskú zástupkyňu a írskeho zástupcu, pokiaľ ide o klobek v prípade darovania za života. Prosím, mohli by ste mi povedať, či to nie je trošku ako v prípade Rakúska a rodinného práva, teda, že ak e, sa to riadne porieši podľa darcovského práva v čase udelenia daru, keby tam všetky podmienky boli dodržané, nevyriešilo by sa to náhodou celkom jednoducho? Áno, toto je naozaj e, relevantná otázka. Hlási sa ešte niekto ďalší z kolegov? Nie. Dovolte mi, aby som ešte reagoval na to, čo povedala pani Godešo Patri a pani Šojba To sú problémy, ktoré nie sú nové, ktoré už existujú. Napríklad, keď e, francúzsky občan má nejaké nehnuteľnosti vo Veľkej Británii, ak investuje do týchto nehnuteľností, či to e, samozrejme nebude dedené podľa e, britského dedičského práva. A keď má vo Francúzsku, keď vo Francúzsku nič nemá, tak tam jeho dediči samozrejme vyjdú na prázdno. Ako to bude s tými pravidlami? Sprísne sa ešte, alebo práve naopak uvoľnia sa? Prvá otázka, komu bola adresovaná? Nech sa páči, pani profesorka Line, máte slovo. No, prvá otázka sa tuším týkala bilaterálnych dohôd medzi Rakúskom a Talianskom, pokiaľ ide o to južné Tyrolsko, bohužiaľ nemám k dispozícii príslušný článok, ale pokiaľ ide o bilaterálne dohody medzi členskými štátmi, tak mám taký pocit, že toto tiež bude uh, zahrnuté, pretože by to ten systém absolútne vykolajilo predpokladám teda. A potom pokiaľ ide o ten obvyklý pobyt a trvalý pobyt, eh, domysel, aj toto je veľmi ťažké definovať a teraz prechádzam do angličtiny, keďže to bola otázka pani Wallis. pokiaľ ide o domicil, tam jeden kanadský súd rozhodol o definícii, ktorá má 23 strán, takže naozaj to nie je jednoduché to správne zadefinovať, ale podľa mňa ten rozdiel spočíva v nasledovnom. Je tu určitá konotácia e, zámeru niekde sa natrvalo usadiť toto je podľa mňa veľmi dôležité. A zmeniť domicil je veľmi zložité, pretože uh, musíte skrátka hodnotiť ten zámer, či naozaj niekto sa stiahuje za účelom zostať niekde natrvalo. A ten rozdiel medzi tým obvyklým pobytom a trvalým pobytom uh, skrátka je taký veľmi, um, je, to, je to taká veľmi tenká línia ľudia sa často pohybujú, je to jednoduché, keď e, sa niekam presilujete na rok a pol, aby ste tam pracovali, máte zámer sa tam e, usídliť alebo nie? Chcete sa vrátiť alebo nie? Toto je naozaj zložitá otázka. Teda ako definovať obvyklý pobyt vo vzťahu k tomu trvalému pobytu. A ešte klobek. Máte pravdu, ja už som to povedala, že by sa dalo zaviesť pravidlo, ktoré skrátka povie, že e, dar za života bude aj počas jedenia podliehať právu tej krajiny, ktorým sa riadil ten e, dar. Takže ak si zosnuli, e, vyberie nejaké právo, toto právo bude platiť pre príjemcu daru iba v prípade, ak si bol vedomý tohto výberu v čase, keď sa dar uskutočnil. Takže takéto pravidlo, keby sa zaviedlo, tak by to naozaj pomohlo celej veci. Ďakujem pekne. pani Gočo patrí. Povedzme, že je tu príklad francúzského občana, ktorý e, chce zanechať v závetie majetok, ktorý má v Británii. Francúzska legislatíva nemá vlastne e, nejaké pravidla, ktoré by to riešili a preto by ani francúzsk súdy nezaujímal osud takéto e, budovy rozhodným právom by bolo právo britské. V prípade, že príde k prijaťu, schváleniu tohto nariadenia, tak potom by to bol eh, právny poriadok eh, krajiny obvyklého pobytu. Ale v zmysle článku 21 by potom v princípe by tu došlo k zjednodušeniu, lebo v prípade, že príde k eh, schváleniu eh, tohto nariadenia, tak príde k istej duplicite, k dvojeniu. Eh, ďakujem, pek, ďakujem pekne. Otázka toho povinného podielu na, na dedičstve. Myslím si, že v rámci celej Európy poznáme takéto nároky, ktoré sa týkajú na, na časť z dedičstva Aj v Británii napríklad nie je to presne takéto niečo podiel na dedictve, ale E, povedzme, povinnosť vyživovacia, týka sa to e, práva a na pobyt a sú to veci, ktoré sa podobajú e, právu na podielne dedictve. To je najúžšie prepojenie medzi dedickým právom a rodinným právom. Tu je istá otázka zapojenia teda rodinných príslušníkov do tejto dedickej podstaty Skôr tu vzniká otázka, či povinný podiel by nemal byť vyňatý z rozsahu pôsobnosti z dôvodu e, týchto e, záležitostí rodinného práva. A ďalej e, v súvislosti s článkom 22 nariadenia tu nás sa vynímajú, teda vyňa, vyni, vyňajú, vyňali hnutelné veci, čiže aj v tomto prípade môže prísť s tým prelomom, pokiaľ ide o tento režim predpokladaný nariadením. Ďakujem pekne. Sme v omeškaní. Najskôr by som chcel poďakovať úprimne expertom, ktorí nám veľmi pomohli. Musím takisto osobitne poďakovať za písomné, písomné predložené dokumenty sú to veci, ktoré aj my e, riešime a ktoré spôsobujú problémy. Každopádne boli našetnuté niektoré riešenia, niektoré možné cesty vpred. Čiže nežijeme na na ostrove zosnulých. Nie je to vec, ktorá by bola nehybná je tu viacero spôsobov, ako by bolo možné e, postupovať, ako sa dopracovať k uspokojivej, uspokojivému riešeniu. Čo je nám jasné, je, že nie len v prípade Británie, alebo teda anglosaského práva, ale aj v prípade Európy, také, takýto typ e, práva má isté stičné body aj s inými, teda povedzme s rodinným právom. nemám problém e, niektoré otázky e, predložiť e, súdnemu dvoru, ktorý dokáže sa na veci pozrieť